Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste sa usadili. O pár minút začneme. Máme trošku meškanie. Určite máme meškanie. Chers membres, je vous souhaite la bienvenue à cette Drahí členovia výboru regiónov, Vítam vás na tomto druhom dni nášho plenárneho zasadnutia, ktoré bude predložené toto popoludní, ako viete. Najskôr sa chcem poďakovať za vynikajúcu e, prácu, ktorú ste odviedli včera, keď som tu nebol. Ďakujem, Marko, za to, že si ma zastúpil. Ty máš skúsenosti, vynikajúco si to urobil. A to nám umožnilo schváliť uznesenie o novom legislatívnom období Európskej únie. Ja som bol včera neprítomný kvôli jednomu veľkému podujatiu, ktoré my spoluorganizujeme spoločne so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Koná sa to v Achene, v Maastrichte a v Liež, v troch mestách a môžem povedať, že aj toto sa veľmi dobre všetko um, udialo toto podujatie a opäť som si raz aj potvrdil, aká konkrétna je naša práca, aká užitočná je naša práca pre každodenný život ľudí, keď majú zdravotné problémy v inom štáte, než v tom, v ktorom žijú. Naše včerajšie uznesenie prišlo v správnom okamihu, aby sme e, vyjadrili našu pozíciu voči ostatným inštitúciám. Blueprint, Máme tu tzv. blueprint, ktorý sme vydali predtým, než Rada príjme strategickú agendu. Je to dokument, ktorý ste všetci prijali a spoločne s tým včerajším uznesením teraz e, máme naozaj jednoznačnú orientáciu pre našu budúcu diskusiu. a budeme mať e, ešte veľa príležitostí na to, aby sme našu e, veľkú orientačnú pozíciu e, prejavovali a vyjadrovali v najbližších mesiacoch a rokoch. Ďakujem veľmi pekne aj Jiřimu Buriankovi, nášmu generálnemu tajomníkovi. Mandát Jiřího sa pomaly končí, skončí sa 31. júla a preto dnes by sme chceli um, Jiřímu všetci veľmi srdečne poďakovať za jeho prácu a želáme mu veľa úspechov v každej jeho um, práci, ktorej, um, uh, ktorej sa ujme v budúcnosti. Uh, vy ste prišli uh, do tohto výboru len pár mesiacov pred začatím súčasného volebného obdobia, ktoré sa teraz končí. Pre nás to bola veľká radosť, že sme mohli s vami spolupracovať. Pre Marka Markulu aj pre mňa osobne to bola naozaj veľká česť a radosť. Počas posledných 7 rokov ste boli na čele administratívy a e, náš výbor sa naozaj veľmi zmenil. Zmodernizovali sa metódy práce a takisto aj naša práca e, má oveľa väčší dopad na európske inštitúcie ako v minulosti. Integrácia e, do Európskej únie to bola tá hlavná línia vašej práce, či už v spolupráci s radou alebo s komisiou. A vaša osobná cesta bola poznačená tým, že kedysi východ a západ Európy boli rozdelené. Bola medzi nimi priepasť. Vy ste sa narodili v Československu, ale vyrastli ste v západnom Nemecku. A preto ste sa stali veľkým zástavcom cezhraničnej spolupráce Budeme mať ešte možnosť sa o tomto porozprávať o niekoľko, o niekoľko dní. Vy ste boli súčasťou tohto odvážneho projektu doteraz a som si istý, že naďalej v tejto práci budete pokračovať, i keď možno v inej forme a iným spôsobom. Želáme vám e, veľa spokojností na dôchodku. Dúfam, e, že si zachováte pevné zdravie a že na nás budete v dobrom spomínať. Poprosím vás teraz, aby ste prijali od nás takýto malý darček, ktorý vám odovzdávame v mene všetkých členov výboru. Je to možno nie veľká vec, ale je to dosť ťažká kniha. Je to kniha o fotografickej výstave eh, a tieto fotografie zachyt, eh, zachyťujú, eh, zachytávajú všetky pohraničné regióny Európy. Euh, Drahý Jiří, predtým než ti dám slovo, chcem sa ešte raz poďakovať a opäť želám veľa úspechov, všetko dobré do nasledujúceho obdobia. E, drahý pán predseda, drahý Karl Heinz, e, vážení členovia a členky e, výboru regionov. Veľmi som dojatý tým, čo ste povedali. Chcem sa poďakovať za milé slova a povzbudenia. Pre mňa to bola naozaj radosť a aj privilegium, že som s vami smel spolupracovať. Dobre ste popísali, e, v akej logike sa odvíjal môj súkromný, ale aj profesionálny život. Vždy som sa snažil budovať mosty, e, spojenia medzi ľuďmi. A z toho dôvodu som prišiel aj sem. A keď som predniesol môj úvodný prejav, tak som hovoril o tom, že ľudia, ktorí pracujú v cezhraničnom kontexte ako vy napríklad, alebo my v našej e, česko-bavorsko-rakúskej spolupráci, to všetko nás vždy poznačí, tá cezhraničná spolupráca, potom poznačí našu ďalšiu cestu. Budem sa snažiť pokračovať tejto ceste aj po skončení mojej kariéry. Chcem povedať tri veci teraz a budem pokračovať po anglicky. Ak dovolíte, mám, no bo chcem predniesť eh, tri pripomienky. Vďaka eh, vám, pán predseda, a vďaka pomoci politických skupín a členov výboru som sa mohol e, dopracovať e, k, k tomu, že som e, mohol podporovať vás ako členov výboru regionov pri vašej práci. Vy ste zvolení zástupcovia, v ktorých ľudia v regiónoch vložili dôveru Spoločne s kolegami z inštitúcií sme sa snažili o zlepšenie fungovania služieb. Dúfam, že poznáte One Stop Shop. Um, toto jednotné kontaktné miesto sa snaží vám zjednodušovať život neustále a vytvorili sme nové komunikačné kanály. A takisto sme sa snažili celý čas zlepšiť operatívnu podporu vašej práce. Pred pár rokmi sme zreformovali štruktúru, na to si určite spomínate. Zlepšili sme expertnú podporu. Takmer sme zdvojnásobili eh, počet expertov. A potom ďalšia dôležitá vec. Vy ako e, lokálne volení zástupcovia ste veľmi dôležití aj pre ostatné e, inštitúcie. My sme spojili generálnych riaditeľov, 50 generálnych riaditeľov z rady a parlamentu a komisie, aby sme vytvárali synergie v spolupráci s vami. Chceme v tomto kontexte využívať váš potenciál, e, pretože vy ste tí, ktorí majú dôveru, ktorí sú nositeľia dôvery. Tento proces ešte nie je ukončený, ešte sme stále len na pol ceste, ale myslím si, že musíme pokračovať. Mali by sme skúmať aj, aký je potenciál interinštitucionálnej komunikácie a celkovo musíme využiť potenciál komunikácie aj po skončení európskych volieb. Ďakujem všetkým zástupcom politických skupín aj e, výborov. Ďakujem ale aj e, zástupcom personálu, všetkým zamestnancom, ktorí sú neuveriteľne motivovaní Všetci sú tu veľmi nezištní. Ja som pracoval v minulosti aj v komisii a pracoval som aj v národných orgánoch a pracoval som aj v rade. A myslím si, že som schopný to porovnať. Všade sú motivovaní ľudia, ale myslím si, že tu v tomto výbore máme naozaj veľmi motivovaný personál. A to dokazuje aj fakt, že sme poprvýkrát e, zrealizovali prieskum spokojnosti zamestnancov a máme dôkazy o tom, že e, zamestnanci tu, ktorí slúžia nám a vám, pán predseda, sú veľmi, veľmi motivovaní. A to je naozaj poklad, ktorý si musíme zachovať, ktorý musíme chrániť a musíme naďalej E, budovať synergie medzi personálom a politickou úrovňou a chcem využiť túto príležitosť aj na to, aby som sa poďakoval osobitne našim zamestnancom za takú efektívnu prácu. No a tretia pripomienka z mojej strany. E, a tu budem trošku osobný. Vy ste povedali, Spomenuli ste mm, môj osobný život a povedali ste, že aj vďaka nemu som prišiel sem do inštitúcií. Po roku 1968, po tom, čo naša krajina bola obsadená, niekoľko desaťročí som žil e, za železnou oponou v 70. a 80. rokoch. A obdobie medzi rokom 68 a 89 bol, bolo naozaj dlhé. Ako som povedal už na začiatku, e, existovali regionálni politici, ktorí napriek tomu, že existovala železná opona, umožnili veľmi významné um, veci. Napríklad existovali partnerstvá medzi mestami, bavorskými a českými, partnerstvo medzi Karlovou univerzitou a Pasovskou univerzitou v Nemecku. Existovala aj vtedy cezhraničná spolupráca. A toto, e, toto ma veľmi ovplyvnilo a viem, pán predseda, že e, vy robíte e, takúto prácu ešte stále. A to ma motivuje aj naďalej do budúcnosti. A ja si um, odtiaľ to vezmem mm, domov dve veci. Výbor regionov <clears throat> je potrebnejší ako kedykoľvek v minulosti. E, potrebujeme ho viac ako kedykoľvek predtým e, na to, aby sme budovali mosty, pretože nad Slobodnou Európskou úniou sa zrazu stiahujú mračná a ohrozujú toto slobodné prostredie. Všetci viete o Brexite, všetci viete o problematiky solidarity medzi členskými štátmi, viete, že sú e, prosperujúcejšie a menej prosperujúce regióny a samozrejme ide aj o demokratické hodnoty našej spoločnosti. Myslím si, že viac ako kedykoľvek predtým e, budeme potrebovať vašu prácu. Ja E, spomeniem podpredsedu komisie Oettingera, ktorý nedávno povedal, kolegyne, kolegovia, vy sa musíte pripraviť teraz e, na to, že budete musieť e, hájiť demokratické hodnoty. Pripútajte sa, prosím, pretože horizont, na horizonte už nevidíme iba svietiace slnko. A ja s touto výpovedou naozaj plne súhlasím. Výbor regionov je majakom solidarity a je blízko občanom a je dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Ja sa teda s vami teraz lúčim. Ďakujem vám veľmi pekne. Napriek tomu, že opúšťam Brusel a moju funkciu, určite neprestanem pracovať a spolupracovať eh, s vami a neprestanem obhajovať tieto hodnoty. Je to v mojej DNA, ako ste povedali aj vy, pán predseda. Bolo to veľkým potešením, že som s vami mohol spolupracovať a veľa si odtiaľ to odnesiem, keď sa vrátim e, do Mníchova a do Českej republiky. Euh, ďakujeme ti, Jiří, ďakujeme nášmu generálnemu tajomníkovi za toto osobné posolstvo. Bolo to naozaj veľmi silné, silné bola to silná výpoveď a určite nás povzbudí aj v ďalšej práci. Ďakujeme veľmi srdečne ešte raz a prajeme vám veľa šťastia, veľa spokojnosti so všetkými vašimi osobnými plánmi v najbližších rokoch. A teraz pristúpime o, k ďalšiemu bodu programu rokovania stanoviska výboru. Chcem zdôrazniť, že naši spolupracovníci veľmi kvalitne pracovali a vďaka podpore politických skupín a vďaka podpore administratívy sme e, lepšie pripravili našu prácu a vidíme, že ovplyvňujeme stále viac a viac niektoré veľké významné európske politické témy. Dostali ste všetci dokument, kde sú detaily tejto práce. Chcem sa spýtať teraz, kto by sa rád vyjadril. Máme tu dvoch rečníkov. Nikola Droboslavič ako prvý. Hvala predsedniče, kolegici, kolege. Ďakujem, pán predseda, milé kolegyne a kolegovia. Výbor regionov schválil stanovisko o období po roku 2030 s veľkou väčšinou hlasov sme posilnili politiku kohezie EÚ. Boli sme proti tomu, aby sa znížili financie na koheznú politiku a aby sa e, škrtalo v politike rozvoja vidieka. Znižujeme N plus 3 na N plus 2 a znižujeme podiel spolufinancovania. V tom istom období Európsky parlament schválil uznesenie o viacročnom finančnom e, rámci a e, z toho sa naozaj tešíme a môžeme povedať, že máme rovnaký e, názor. V marci sa v Dubrovniku konala konferencia Koteru o, o tej istej téme a spojili sme túto konferenciu s konferenciou na vysokej úrovni pre priateľov kohezie. E, to organizovalo takisto Chorvátsko. A teraz sa nachádza všetko v rukách rady a nového Európskeho parlamentu. Um, na toto už nebudeme mať taký veľký vplyv, ale môžeme ešte raz jednoznačne zopakovať a zdôrazniť, že politika koheznosti je základným pilierom Európskej únie. Musíme si ju ponechať a rozsah tejto politiky a objem tejto politiky musí ostať zachovaný, tak ako je to teraz. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. René Dér má teraz slovo. Nech sa páči, pán kolega. Thank you, Mr. Chairman. Uh, allow me to speak. Ďakujem, pán predseda, rád by som hovoril v mene Michila Reisbermana, ktorý je spravodajca a bohužiaľ tu momentálne nemôže byť. Dámy a páni, myslím si, že dobre, aby prebehla táto diskusia ohľadom dopadu našich hlavných stanovisk všetkým v kontexte prebiehajúcich rokovania budúcnosti politiky súdržnosti. Naša správa ukazuje, že stanoviska výboru regionov majú veľký dopad na stanovisko Európskeho parlamentu ohľadom kohezných fondov, pretože tu máme teraz politiku súdržnosti pre všetky regióny, máme tam taktiež e, výrazný regionálny aspekt aj v rámci e RDF a taktiež aj výrazný klimatický aspekt. Ale toto neznamená, že naša práca je hotová, pretože naďalej musíme venovať pozornosť niektorým bodom, napríklad Neviem, prečo by sme mali súhlasiť s nedávnym rozhodnutím rady ohľadom o, o zoslabenia e, klimatického aspektu o 25 alebo čo sa týka obsahnutia e, alebo obsahu e, PO2. Takže myslím si, že naďalej je tu nad čím sa zamýšľať v rámci výberu regiónov, aby sme mali čo najostrejšie politické odporúčania. Je treba pokračovať v práci našej skupiny a chcem poďakovať. Ďakujem. Ďakujem, teraz bude teraz hovoriť e, pán Kristof Kleržo. Oui, merci, monsieur le président, chers collègues. Je... Ďakujem pekne, kolegovia. Nadviažem na vystúpenie predrečníka. Chcem e, sa vrátiť k tomu, čo vyplynie z tohto dopadu stanovisk e, výbor regionov. A mnohé veci, ako tu zaznelo, neboli ešte dokončené texty, neboli odhlásené v Európskom parlamente. Modality implementácie, veľké text rozpočty nového legislatívneho obdobia, rozpočet, politika súdržnosti. Modality ešte neboli dojednané, takže najdôležitejšia práca nás ešte len čaká a naša kapacita ovplyvniť dokončenie a implementáciu týchto textov to je najdôležitejšie, pretože e, legislatívni spravodajcovia cez veľké rozpočtové témy musia naďalej pokračovať v práci aby sme dotiahli dokonca to, túto našu bitku, aby sme ovplyvnili aj posledné rozhodnutia parlamentu, prácu komisie a modality implementácie jednotlivých legislatívnych aktov. Ďakujem. Nevidím, že by sa nikto ďalší hlásil o slovo, takže ďakujem všetkým, ktorí vystúpili. Mm podľa mňa vykonaná práca dobre svedčí o tom, čo sme dokázali, čo sme spravili a dáva nám nádej e, v tom, že naše stanoviska nejdú do koša, ale e, sú za to, aby sme ovplyvnili, čo sa deje a plne súhlasím s tým, čo tu zaznelo, predovšetkým ten aspekt toho, čo sa stane po vyjadrení našich stanovisk. Tu môžeme ešte zlepšiť a prehlbiť našu aktivitu ako všetci, aj my sme trošku tak obeťou takej e, naivnej predstavy, že zásadná práca sa robí v prípade počas prípravy návrhu. Je pravda, že to je dôležité, ale najdôležitejšie je to, čo sa udeje potom. Treba zabezpečiť, aby e, sa to premietlo do praxe. Tie dôsledky sú dôležité. Takže uh, E, táto analýza je dobrou indiciou do budúcna. A teraz budeme hovoriť o stanovisku cezhraničný rozmer znižovania rizika katastrof. Spravodajcom je Roberto Chiambetti. Pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Prírodné katastrofy nepoznajú hranice a preto e, cezhraničné regióny alebo pohraničné regióny musia spolupracovať na prevencii katastrof a musia si koordinovať takisto aj reakciu na takéto udalosti a musia zvyšovať pozornosť, e, ktorú venujú prevencii a rizikovým plánom. Rizikové plány, plány riadenie rizika by mali byť orientované e, cezhranične a mali byť, byť vymieňané a oznamované si navzájom medzi e, pohraničnými regiónmi je potrebné odstrániť všetky prekážky, ktoré ešte existujú v cezhraničnej spolupráci je potrebné schváliť nariadenia a iniciatívy, ktoré umožnia samozprávnym regiónom v pohraničných regiónoch e, spolupracovať. Samozprávne orgány musia rozhodnejšie konať e, pri príjmaní takýchto plánov, pretože existujú a vidíme v praxi legislatívne rozdiely medzi štátmi, ktoré potom komplikujú e, spoluprácu v um, stave uh, núdze medzi týmito pohraničnými regiónmi. Boli sme požiadaní, aby do tohto stanoviska sme vložili aj výzvu venovať pozornosť uh, jednej kampani, ktorú teraz organizuje OSN. Je to kampaň, ktorá sa týka miest. Mestá musia byť pripravenejšie na eventuálne prírodné katastrofy. Plánovanie teda musí byť kontinuálne a cezhraničné. Musia sa vypracovať rizikové scenáre, ktoré sa dotýkajú viacerých štátov naraz. Je potrebné spoločne e, vyhodnocovať rizika, zverejňovať ich a je potrebné e, monitorovať očakávané udalosti. Takisto musíme využívať vedecké podklady a poznatky, musíme mať znalostné siete a musíme združovať typológie a špecializácie situácií, e, ktoré sa môžu e, vyskytovať v homogénnom prostredí, kde často môže samozrejme prebiehať hranica. Je potrebné vytvárať databázy, aby na každej strane hranice ľudia vedeli, aké materiály, aké vybavenie je k dispozícii, ako sú vycvičení dobrovoľníci, e, a ako sú vycvičené poriadkové síly, aké majú právomoci v prípade katastrofy a tak ďalej. Je potrebné vzdelávať a školiť mladých, e, je potrebné robiť kurzy na univerzitách, také, ktoré budú prezentovať skúsenosti a ktoré budú pripravovať osoby e, schopné reagovať na rizika. Je potrebné viac využívať Európsky zbor Solidarity. Je to možnosť, o ktorej sa ešte stále vie veľmi málo, ale je to možnosť, ktorá je k dispozícii našim mladým ľuďom a takýmto spôsobom cez dobrovoľníckú prácu alebo cez rôzne stáže je možné vzdelávať mladých ľudí v európskom kontexte. Musíme vzdelávať takisto aj ehm, ľudí, ktorí pracujú v miestných samozprávnych orgánoch. Títo ľudia často nevedia, aké sú ich zodpovednosti do detailu a je potrebné ich pripraviť na to, že eventuálne budú musieť riadiť rizika. Kampane takisto informačné musia regionálne e, prebiehať, aby sa e, vedelo, aké sú rizika v danom e, regióne. Je potrebné takisto skrátiť časy pre aktiváciu záchranných systémov a pre aktiváciu dobrovoľníkov. Je potrebné si vytvárať skratky a slova, ktoré budú spoločné v tých jednotlivých scénároch rizika. Je potrebné certifikovať profesionálov, ktorí potom v prípade rizika budú pomáhať samozprávnym orgánom. Je to tzv. disaster risk manager, e, ktorý potom e, vie, kto má rozhodovať v prípade núdze. My e, sme spolupracovali veľmi dobre s, výbora, s výbormi. Chcem sa takisto poďakovať Kiare Garbin, mojej expertke, ale takisto sme veľmi e, plodne spolupracovali aj so zástupcami DG Echo Európskej komisie, ale takisto aj so zástupcami OSN, e, OSN takisto e, pracuje na scenároch zvládania prírodných katastrof. Máme tu aj aspekty, ktoré sa týkajú um, periférnych regiónov. Je potrebné ešte uh, ten text urobiť viac koherentným. Potom tu máme pozmeňovací návrh číslo 7. Viem, že to prišlo od kolega Katánia cez kolegu Marmala. Um, ten text sme trošku upravili, aby ten pozmeňovací návrh e, dobre zapadal do kontextu tohto stanoviska. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu všetkým kolegom, ktorí uh, mi pomáhali pri príprave tohto stanoviska. Ďakujem pekne, otváram všeobecnú diskusiu. Kolega Jozef Berini sa prihlásil ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda, za udelenie slova. Predovšetkým chcem pogratulovať pravdajcom, pretože toto stanovisko hovorí o skutočnom probléme. Ja som zo slovenského regiónu, ktorý je hneď vedľa regiónu Dunaj. Dunaj skutočne je mocný a podobne ako Ostatné aj menšie rieky často prináša povodne do nášho regiónu. A ako podpredseda nášho regiónu často som zažil, že je problematické pre lekárov, požiarníkov a iných zdravotníckých profesionálov prekročiť e, e, napríklad takúto rozvodenú rieku a poskytnúť pomoc. A naša e, vláda prijala požiadavku a vyslala pomoc a rovnako tak sme príjmali takéto požiadavky, ale často to veľmi dlho trvá, no a je treba tým niečo robiť. Podporujem preto tento dokument, ktorý posilňuje cezhraničnú spoluprácu v oblasti civilnej obrany a taktiež sa podporuje decentralizované rozhodovanie pri takýchto prírodných katastrofách. A ja dúfam, že aj vďaka takémuto stanovisku v rámci EÚ, nie len tovar a pracovníci budú môcť sa voľne pohybovať z jednej krajiny do druhej, ale že v prípade prírodnej katastrofy e, v e, rámci Schengenu sa budú môcť voľne pohybovať aj e, záchranní pracovníci, záchranári. Skutočne sa tu rieši existujúci problém. Ďakujem, pán Jakob. Sí, grazie, Ďakujem, pán predseda. Chcem zdôrazniť, aká dôležitá je táto správa. Mám priame skúsenosti z Friule Venecia e, Giulia. V roku 1976 sme mali veľkú katastrofu a počas noci Eh, k nám musela vstúpiť nemecká a rakúska armáda, aby pomohla tisíckam ľudí, ktorí sa nachádzali pod troskami eh, po zemetrasení. A vtedy, v tej dobe vlastne tieto armády Nemecká a Rakúska porušili všetky platné zmluvy, keď vstúpili na naše územie, aby nám pomohli. Je potrebné teda byť pripravený. Ehm, miestne orgány sú tie prvé orgány, ktoré sú zapojené do riešenia e, týchto katastrof a okolo nich e, sa spúšťa tá spontánna solidarita, ale aj organizovaná záchrana. Počas katastrofy e, potrebujeme profesionálny prístup. Potrebujeme sa riadiť precíznymi pravidlami. Každý musí vedieť, čo má robiť. A je takisto veľmi dôležité, aby Európska únia sa ujala tej témy, ktorá je zdôraznená aj v stanovisku pana Čambetyho, musí budovať odolné regióny, musí pracovať v oblasti prevencie v prvom rade. A tá prevencia sa nemôže riadiť podľa hraníc štátov. E, tá prevencia musí byť cezhraničná, nesmie poznať hranice štátov, pretože prírodné katastrofy zasahujú regióny bez ohľadu na hranice, bez ohľadu na politiku. E, majú geografickú dimenziu a preto toto stanovisko je veľmi dôležité. Je to veľmi dôležitá výzva pre európsku politiku. Európska komisia e, v tejto téme už začína iniciatívu, ako vieme, a preto je aj naše stanovisko dôležité. Ďakujem. Blanc. Ďakujem pekne. Slovo má kolega Jacques Blanc. Vážený pán predseda, ja by som chcel poblahoželať spravodajcovi a oceniť to, že v tých prihraničných regiónoch e, Naša zodpovednosť je veľká a vieme a mobilizujeme sa v prípade prírodných katastrof. Medzi takéto patria aj napríklad požiare. Zažil som požiare v e, Pirenejach, v Katalonsku, v Occitánsku a je dôležité naozaj, aby sme mali takéto partnerstva a spoločné, spoločné vedenie, či už prevencie alebo zásahu. A teda dnešný problém e, súvisí aj s rešpektovaním kapacity, mobilizačnej kapacity dobrovoľných požiarníkov vo Francúzsku a v mnohých e, regiónoch dobrovoľní požiarníci sú základnou zložkou e, požiarníkov, aj keď sú tam aj profesionálni požiarníci a dnes je tu veľké riziko, čo sa týka uplatňovania tejto smernice, ktorá chce e, transformovať týchto dobrovoľných požiarníkov na zamestnancov, čo spochybní alebo teda zásadne naruší samotnú situáciu požiarníkov. Musíme rešpektovať špecifika jednotlivých štátov a zároveň je potrebné umožniť spoluprácu dobrovoľných požiarníkov, profesionálnych požiarníkov pracovníkov. Hovorili ste to o vašej správe, e, mobilizácia mladých e, pre solidaritu a musíme sa postarať o to, aby tento text nenarušil možnosť mobilizovať sily. Každý z nás si musí sám zvážiť, aké sú možnosti mobilizácie. Ďakujem pekne. Koleg, e, slovo má kolega Donato Toma. Ďakujem, pán predseda. Ja som predsedom malého regiónu, ktorá, ktorý je zasiahnutý e, viacerými nedávnymi katastrofami, požiary, zemetrasenie. A našťastie máme možnosť sa organizovať v rámci regiónu Jadranského mora. Máme partnerstva aj s hraničnými balkánskymi regiónmi to, tá, niektorí si myslia, že táto téma nie je priamo relevantná pre našu prácu, ale napriek tomu je to tak a chcem predniesť následovné pripomienky. Ďakujem spravodajcovi Čambetimu, e, pretože to stanovisko je naozaj vyčerpávajúce, venuje sa konkrétnych tém, je to naozaj operatívny text, e, hovorí o tom, že je potrebné zrýchliť cezhraničné zásahy a takisto um, právnu istotu noriem a pravidiel, pretože keď treba konať rýchlo, je potrebné vedieť s istotou, kto má čo robiť. Takisto súhlasím s tým prístupom, že by sme mali odstraňovať prekážky v cezhraničných regiónoch. Toto stanovisko určite podporím, ale tento raz naozaj budem hlasovať s obrovským presvedčením. Ešte raz ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Už sa nikto nehlási o slovo, takže vrátim slovo pánovi spravodajcovi. Si, grazie. Ďakujem. Jedna vec, ktorá ma veľmi obohatila, keď som pracoval na tomto stanovisku, je tá, že som zistil, čo funguje už teraz na európskej úrovni. A sú to naozaj vynikajúce e, veci. Napríklad e, spolupráca medzi Slovenskom a, pardon, Slovinskom a regionom Friuli v Taliansku. To je vynikajúca spolupráca, spomínal to pán Jakob. A vidíme viaceré regióny, kde už sa spolupracuje cezhranične veľmi precízne, ale potom sú aj také regióny, ktoré nevedia, čo sa deje pár kilometrov od ich vlastného územia. Čiže je veľmi dôležité implementovať tieto možnosti spolupráce. Kolegovi Blankovi chcem povedať, že pokiaľ ide o toto stanovisko, Um, nie je tu žiadna rovnica medzi profesionálmi a dobrovoľníkmi. Profesionáli majú precízne úlohy, ale uh, dobrovoľní pomocníci počas uh, katastrof, uh, ich význam je obrovský. Keby sme nemali dobrovoľníkov, uh, tak uh, by častokrát situácia bola oveľa, oveľa horšia, ako je. Nesmieme teda uh, brániť práci dobrovoľníkov. Musíme e, ich vzdelávať, musíme organizovať spoločné cvičenia medzištátne, medzi rôznymi zbormi. Dobrovoľníci majú svoj štatút, osobitný štatút, e, pracujú v okamihu e, potreby a zároveň vykonávajú, keď je pokoj, Eh, tak eh, vykonávajú iné profesie, čiže potrebujú veľkú podporu. V, tejto stanoviske, stano, v tomto stanovisku nechceme zamieňať eh, profesionálne zbory a dobrovoľné zbory. Dobrovoľníci majú naozaj zásadnú úlohu, keď poskytujú svoju podporu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Teraz sa dostávame k hlasovaniu jednotlivých pozmenujúcich návrhov a začneme pozmenujúcim návrhom 1. Kto je za? Proti? Schválený. Pozmenujúci návrh 2. Spravodajca nahradza pôvodný pozmenujúci návrh 2. Kto je za? Proti? Schválený pozmeňujúci návrh 3 spravodajcu, ktorým nahrádza pôvodný pozmeňujúci návrh 3 a ku ktorému je aj ústny kompromis, ktorý vidíte zobrazený na obrazovkách. Kto je za? Proti? Schválený. Pozmeňujúci návrh 4 za? Proti? Schválený Pozmeňujúci návrh 5 spravodajcu, ktorý nahrádza pôvodnú 5 za. Proti. Schválený. Pozmeňujúci návrh 6 za. Proti. Schválený. Pozmeňujúci návrh 7 za. Proti. Schválený. Pozmeňujúci návrh 8 za. Proti Schválený 9. Kto je za? Proti? Schválený 10 za? Proti? Schválený 11 za? Proti? Schválený. Takže záverečné hlasovanie. Kto je za toto stanovisko? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Stanovisko je jednomyselne schválené a blahoželáme spravodajcovi tomuto úspechu. A prechádzame teraz na stanovisko o novom európskom programe na urýchlenie rozvoja námorných odvetví. Požiadam pána spravodajcu Kristof Kleržo, aby prišiel medzi nás. Marko Markula e, bude predsedať, pretože ja musím ísť privítať pána komisára. Vidíme sa za chvíľku. Okay, um, Dobre, dámy a páni. Takže ideme ďalej. Vidím, že strávdajca Kristof Klehžov tu je, aby nám poskytol úvod svojej, svojej správe. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať všetkým členom výboru, ktorí predložili pozmenujúce návrhy a prispeli k obohateniu tejto správy. Chcem sa poďakovať aj expertom expertom. E, kolegovia e, niekoľko mesiacov nás delí od novej komisie, e, ktorá ovplyvní budúce smerovanie komisie. Čaká nás práca témy morí napríklad absolútne absentujú v novom strategickom pláne, ktoré prijala rada. Toto stanovisko je predovšetkým E, to, čo s tým spraví následne komisia, bude testom. Testom ochoty e, zabezpečiť, e, aby námorné odvetvia boli prioritou Európskej únie. Je to test dôveryhodnosti rečí komisie o potrebe vytvoriť novú priemyselnú politiku. Ak je tomu tak, tak potom je potrebné dať aj námorným odvetviam nové smerovanie, európske smerovanie, konkrétne, operatívne v horizonte do roku 2030. Čo sa týka priemyselnej politiky, videli sme to včera s eh, Madame Beggi, už nemôžeme naďalej počúvať, aby nám komisia hovorila, využite existujúce nástroje pre vaše sektory, vaše odvetvia. Keď chcete špecifické aktivity, ukážte nám, že sú nevyhnutne nutné. Ak sa budeme riadiť takýmto rozmýšľaním, tak to bude tak strašne dlho trvať, kým niečo zrealizujeme, že odvetvia medzi tým zaniknú. Práve naopak, mali by sme vychádzať z aktuálnych víziev odvetviev a mať prispôsobené nástroje špecificky pre námorné odvetvia. Hovorím o finančných nástrojoch pre všetkým. Toto stanovisko je aj akýmsi testovaním toho, ako si Európania uvedomia, že je potrebné mať e, komerčnú politiku a konkurenčnú politiku nastavenú tak, aby sme chránili pracovné miesta, aby sme podporovali tých najlepších v Európe. Nakoniec je to aj test našej kapacity zmobilizovať námorné odvetvia v oblasti ochrany klímy, dekarbonizáciou námornej dopravy, e, energeti- e, obnoviteľných zdrojov alebo recyklácie a vyčistenia moria oceánov od plastov takisto tu ide aj o presadzovanie e, a o to, aby sa e, o tieto odvetvia zaujímali mladí ľudia, aby sme podporili udržateľný hospodársky rozvoj pobrežných oblastí. Naše regióny sú bohaté, bohaté ekosystémami, bohaté kompetenciami ľudí, aby sme urýchlili rozvoj námorných odvetví a preto navrhujeme vytvoriť sieť Európsky SITEC, prepojiť tieto uh, regióny uprednostniť medziregionálnu spoluprácu a post, po, prístup z dola nahor. Kolegovia, niektorých možno prekvapí počet pozmenujúcich návrhov, ktoré som ja sám predložil. Bolo to nutné, a chceme naďalej zohľadňovať názory zúčastnených, pretože pozmenujúce návrhy výboru NAT sme uzavreli v marci, pred 4 mesiacmi, vo výbore NAT a na túto plenárku E, sa v mnohých pozmenujúcich návrhoch zdôraznila podpora investovať do tradičných odvetví akvakultúry a rybolovu. Súhlasím s týmto názorom, pretože keď hovoríme o novej modrej ekonomike, hospodársky, priemyselný najdôležitejšie odvetvie do budúcna, to sú tie odvetvia, ktoré sú dôležité už dnes. Mnohé pozmeňujúce návrhy zdôrazňujú aj potrebu špecifického prístupu k námorným odvetviam a podpory pre ultra najvzdialnejšie odvetv, e, regióny. To sú dôležité pozmeňujúce návrhy a zohľadnil som ich. Kolegovia, očakávam vaše pripomienky a vaše hlasovanie. Verím vám, naozaj si želám, aby sme všetci spolu presadili toto stanovisko v najbližších mesiacoch, pretože tento sektorový prístup k námorným odvetviam Eh, sa týka viacerých európskych politík a je tam viacero spoločných víziev eh, a spájajú sa pobrežné oblasti eh, mnohých štátov a spájajú sa aj mnohé naše špecializácie. Ďakujem pekne. Ďakujeme za tento úvod. Sú tu nejaké vyjadrenia od kolegov? Áno, prosím, tam vzadu. Môžete. Pán Predseda. Takže pozmenujúci návrh e, číslo 16. Švedská delegácia bude hlasovať proti tomuto návrhu a jednoducho z toho dôvodu, že keď poukážete na určité regióny alebo oblasti, tak pritom prehliadate zároveň iné. A toto taktiež trápi e, polských, finských a pobaltských kolegov, pretože keď sa pozrite na pobaltskú oblasť, tak tam sú veľmi špecifické potreby, špecifický prístup je potrebný v tomto kontexte, takže budeme hlasovať proti tomuto návrhu, keďže sa prehľada niečo, čo je pre nás veľmi dôležité. A síce špecifická oblasť Pobalského mora. Ďakujem, pokiaľ som to pochopil správne. Hovoríte o číslo 16. Áno, pretože tam to bolo stiahnuté a znovu sa o tom rokovalo. Nemusíte hlasovať proti to, čo hovoríte o Švedsku, Fínsku a ďalších krajinách. Áno, to je pravda, takže to nebude v tomto pozmeňujúcom návrhu. Ešte niekto chce niečo povedať? Pokiaľ nie, tak prejdeme k hlasovaniu číslo 1. To je návrh spravodajcu 1R. To je za. Hlasujte. Ďakujem. Proti? Väčšina je za, takže schválené. Jednotka odpadá. Ďalej blokové hlasovanie o dvojka, trojke. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto, takže schválené. Číslo 4. Pravodajca je za. Je to jeho návrh. Kto je za? Kto je proti? Nikto, takže schválené. Číslo 5. Spravodajca je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti. Väčšina je proti, takže zamieta sa. Blokové hlasovanie o 6, 7, 8, 9, to je za. Ďakujem. Proti? Nikto. Takže schválené. Číslo 10. To je za. Hlasujte. Ďakujem. Proti? pár kolegov, väčšina je za, takže schválené. Spravodajcov návrh 11R. To je za. Pán spravodajca to chce trochu dovysvetliť. Áno, ja by som chcel len Eh, hovorí o tomto pozmeňujúcom návrhu, to prístup k medzinárodnému obchodnému styku. Vo výbore NAD sme sa dohodli s pozmeňujúcim návrhom pána Gemaloer. Je o to, že Európa sa má chrániť pred nekalou hospodárskou súťažou a zároveň eh, musí zvoliť bilaterálne rokovania o voľnom obchode vždy tam, kde je to užitočné a vhodné. A tu bol konkrétny návrh greckých kolegov, ktorí navrhli pozmenujúci návrh liberalizácia, silná liberalizácia námorných služieb, čo išlo proti tej rovnováhe, ktorú sme našli v NAT. Takže ja som sa jednoducho rozhodol rozšíriť tento pozmenujúci návrh nie len na, pre sektor, priemysel, ale aj pre služby, ale budeme presadzovať tú politiku, ktorú sme, na ktorej sme sa konsenzne zhodli vo výbore NAT. Ďakujem za toto objasnenie. Takže 11 R pokrýva 11, 12 a pokiaľ bude schválený, tak tieto odpadnú. Kto je za Spravdajco návrh? Ďakujem, kto je proti? Takže elektronicky to overíme. Can we close the... Takže uzatváram hlasovanie. Ešte nie? Dobre, uzatváram teraz. Väčšina je za. Takže schválené. 11, 12 a 13 tým odpadá. Ďalej, blokové hlasovanie o 14 a 15, kto je za, hlasujte. Proti? Nikto, takže schválené. 16 je stiahnutá, takže s tým sa nemusíme už zaoberať. Číslo 17, kto je za? Ďakujem, kto je proti? Nikto, takže schválené. Číslo 18, kto je za? Hlasujte. Kto je proti? Nikto. 19R, návrh spravodajcu, ktorý pokrýva 19. To je za? Proti? Nikto, takže schválené. 19. tým odpadá. 20. Kto je za? Ďakujem proti. Nikto, takže schválené. 21. To je za. Proti. Väčšina je za. Takže 22R, návrh spravodajcu za, to je proti. Ďakujem, nikto, takže schválené, 22 tým odpadá. 23, spravodajca je proti, takže kto je za? Ďakujem, proti. Väčšina je proti, takže zamieta sa. Potom navrhujem blokové hlasovanie o 24 až po 31. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Takže schválené. Teraz 32. Kto je za? Hlasujte. Ďakujem. Proti? Nikto. Takže schválené. Spravodajcov návrh 33R pokrýva 33 a 34 za. Ďakujem. Proti? Väčšina je za. Takže schválené. 33 a 34 odpadajú. Ďalej 35. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto, takže schválené. Opäť hlasovanie blokové 36 až 42. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto. Schválené tieto návrhy. Teraz spravodajcov návrh 43R. To je za. Ďakujem. Proti? Nikto. Takže schválené. 43 tým pádom odpadá. 44R er, spravodajcu, kto je za. Ďakujem, proti. Nikto, takže schválené. 44 a 45 odpadajú. Návrh spravodajcu 46R, er, to je za. Ďakujem, proti. Nikto, schválené. 46, 47 odpadajú. Tak a to je všetko. Už je to odhlasované, takže finálne hlasovanie o celom stanovisku po zmenách. Kto ste za, hlasujte. Kto je proti? Jeden. Zdržali sa dvaja. Dobre. Takže veľkou väčšinou bolo stanovisko schválené. Gratulujem spravodajcovi. Right, let's take the... Dobre, takže prejdeme k ďalšiemu stanovisku. Viacúrovňové riadenie a medzisektorová spolupráca zameraná na boj proti energetickej chudobe. No a predstavujem vás eh, Katu Tuto, ktorá vám poskytne úvod tomuto stanovisku. Ďakujem za slovo. Áno, musím sa pridať predeleného času. Som ďačná za túto príležitosť. Veľa sa hovorí o energetickom prechode, ale už sa toľko nehovorí o tom, kto ho zaplatí. A máme viac než 50 miliónov Európanov, ktorí majú vždy v zime problémy zaplatiť eh, účty, vykúriť svoje domovy, Máme viac než 80 miliónov Európanov, ktorí žijú v nezdravých domovoch, vlhkých, nedostatočne zariadených domovoch. Účelom tohto stanoviska je pritiahnuť vašu pozornosť k tomu, čo môžete robiť vy ako miestni zastupcovia e, miest, ako primátori, starostovia, pretože vidíme, že naše vlády reagujú veľmi pomaly na túto otázku energetické chudoby, nemáme napríklad ani záväznú definíciu. Takže čo môžeme robiť my ako primátori a miestni zástupcovia? My oveľa ľahšie dokážeme identifikovať takéto zraniteľné osoby, týchto zraniteľných zákazníkov. Vieme, kto sú a musíme si uvedomiť, že to nie je len sociálna otázka, pretože tu máme tri hlavné príčiny a síce vysoké ceny energii, nízke príjmy a zlý stav neizolovaných e, príbytkov. Takže samozrejme to je sociálna otázka, ale energetická chudoba nie je len sociálna otázka, je to aj environmentálna otázka. Napríklad ľudia potom palia odpad, aby si vykúrili e, svoje domovy. Je to aj environmentálna otázka, otázka zdravia. Takže na miestnej úrovni je treba mať holistický prístup k tejto téme. A ja viem, že väčšina z vás pozná eh, dohodu starostov, ktorí sa venujú klimatickým cieľom. No a teraz tento dohovor stanovil ako svoj tretí pilier alebo tretí pilier svojich aktivít e- energetickú chudobu. Pokiaľ chcete vy ako starosta alebo primátor sa venovať tejto téme, podeliť sa o vaše skúsenosti, poučiť sa od ostatných miest, tak prosím, pristúpte k tomuto e, telesu, pretože oni vám pomôžu sa e, tomu správne venovať, nájsť dobrú metodiku, spôsoby, ako identifikovať osoby, ktoré trpia energetickou chudobou. A taktiež tu máme observatérium pre energetickú chudobu, kde vám môžu pomôcť pri vašej práci. Takže vás chcem upozorniť na to, že vy tu máte určité povinnosti a že môžete ľuďom pomáhať, aby všetci mali vykorené a zdravé domovy a môžete riešiť tieto otázky. Takže ďakujem za vašu pozornosť aj za pozmenujúce návrhy. Ďakujem za to, že nám pripomínate túto tému. Všetci môžeme veľa robiť, máme našu zodpovednosť sa týmto vyjadriť. Áno, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pani Tuto za toto stanovisko. Samozrejme, úloha nás ako miestnych zástupcov, miestných, e, zástupcov miestnych orgánov je zodpovedná a toto, toto si musím byť vedomý. Ja si myslím, že táto správa sa venuje trom e, základným prvkom energetickej chudoby. Máme tu vysoké ceny energie, máme tu nízke príjmy, ale predovšetkým a tam môžeme spolu niečo robiť. Sú to zle izolované príbytky, no a je e, treba, aby e, ľudia mohli šetriť energiu, aby sa mohli izolovať domovy, je treba pre, pra, prebudovať alebo prerobiť e, tieto ich domovy, no a my ako miestni zastupcovia tu môžeme veľa robiť. No a tá výzva pani tuto, tak tu ja môžem z celého srdca podporiť. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej pán e, Kabor. Ďakujem za slovo. Tiež by som rád zdôraznil jeden problém. A síce každý bohatý človek má krp v obývačke. Je to taký luxus, no ale chudobní ľudia si môžu vykúriť svoje domovy len v nejakých malých krboch a často sa nepoužíva ani drevo, ale pevný odpad, ktorý sa tam potom spaluje. Tým sa zhoršuje aj kvalita ovzdušia v malých dedinách v porovnaní s mestami. Takže potrebujeme aj technologickú zmenu pre tých, ktorí trpia energetickou chudobou. No a tuto sa dostávame aj ďalšiemu problému. Pokiaľ využívame drevo v, vo veľkých e, spalovacích zariadeniach, tak potom to dreva nie je dosť dediny. Takže s týmto treba niečo robiť. Ďakujem teraz pán Karajanis. Ďakujem. Skutočne je to skvelé stanovisko, e, ktoré kolegyňa napísala. My tu hovoríme o energetickej chudobe ktorá plinie z sociálnej nerovnosti. A nezabúdajme, že máme bohatých a chudobných. Bohatí znečistujú životné prostredie, majú luxusný spôsob života, konzumný spôsob života, žijú vo veľkých domoch, majú veľké autá, bazény, ktoré sú klimatizované, zatiaľ čo chudobní sa snažia, ako to len ide, sa zohriať a potom využívajú E, zlé paliva zlej kvality, napríklad drevo zlej kvality. No a toto má negatívny dopad na všetkých a preto je treba myslieť predovšetkým na deti, ale aj na ich rodičov, ktorí musia vzdelávať, e, informovať tieto deti a je treba brať ohľad aj na životné prostredie. Ďakujem. Teraz prejdeme k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za, hlasujte. To je proti? Nikto, takže schválené. Dvojka E, 2R za, proti, nikto, takže schválené. Dvojka odpadá. 3, 4, 5, 6, 7 bloku, kto je za, To je proti, nikto, takže schválené. Návrh 8, 3 spravodajky, niekto je za, To je proti. 1. Takže schválené. Číslo 9. Kto je za? Ďakujem. Proti? Pár kolegov. 10 za. Ďakujem. Proti? Nikto, takže schválené. 11 za. Ďakujem. Proti? Nikto, takže schválené. A teraz záverečné hlasovanie o celom stanovisku po zmenách. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržali sa? Nikto? Takže jednomyselne schválené. Gratulujem pani spravodajkyni. again. OK, uh, Dobre, takže pán komisár Kanet eh, príde každú chvíľku, takže kratulinka prestávka a Karl Hans bude odteraz pokračovať eh, v predsedaní.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

Vážení kolegovia, takže budeme pokračovať v našom rokovaní. Vážený pán komisár, len na úvod by som sa vám chcel veľmi srečne poďakovať za to, že ste opäť dnes prišli medzi nás. Som veľmi rád, že e, v za posledných 5 rokov sme veľmi dobre spolupracovali. Ja chcem sa poďakovať za to, že ste boli vždy k dispozícii Európskemu výboru regiónov, čo sa premietlo do viacerých mnohopočetných príležitostí, keď sme hovorili o environmentálnych, energetických či klimatických otázkach spolu. S veľkým potešením sa opäť dnes s vami stretávame Eh, jednak preto, aby sme nejak inventarizovali tých intenzívnych 5 rokov spolupráce, aby sme aj hovorili o dôležitých témach, ktoré budú predmetom diskusí eh, nového parlamentu, novej komisie, ale aj výboru regionov. Minulý týždeň Európska komisia zverejnila hodnotenie návrhu národných plánov energeticko-klimatických a jasne žiadala o členských štátoch, aby navýšili svoje ambície. E, ešte nás čaká dlhá, dlhá cesta, ak chceme dosiahnuť naše ciele do roku 2030 a e, vydlážiť cestu Európskej dlhodobej stratégii pre klimatickú neutralitu a zrealizovať túto politiku. Táto realizácia môže byť efektívna iba vtedy, ak bude výsledkom dialogu e, na všetkých úrovniach štátnej správy a samozprávy občanov a všetkých, ktorých sa to týka. Európska únia sa zaangažovala, že zrealizuje ciele Parížskej dohody a e, musí za to zabojovať. Pred rokovania, pred najbližším COP, čo skoro skončia v Bone a ešte máme niekoľko mesiacov na to, aby sme sa pripravili na COP25. E, Európska únia chce obstáť svojim záväzkom, ale zároveň chce byť aj svetovým lídrom v oblasti klímy s dlhodobou strategickou víziou e, klimatickej neutrality a túto víziu náš výbor podporuje celé roky. Európska e, únia musí tvrdo bojovať za tieto ciele a Pán komisár, vy hráte prvé husle, prvú úlohu. V každodennom živote zaznamenávame dôsledky klimatických zmien a e, vďaka iniciatívam a úspechu napríklad konvencii e, morí E, pardon, e, iniciatíve starostov a primátorov, ktorí umožnia realizáciu. E, my na miestnej úrovni sme v prvej línii a prvý sa potýkame s väčšou požiadavkou spolueurópanov mať udržateľnú Európu. Miestna regionálna samozpráva v Európe potrebuje legislatívny ambiciózny rámec, ktorý zohľadní skúsenosti, osvedčené postupy, ale aj prekážky a potreby a špecifické zraniteľné miesta samozprávy. Potrebujeme mať rozpočtový rámec a rozpočet taký, ktorý umožní realizovať našu politiku. S veľkým potešením budeme dnes o tomto všetkom s vami diskutovať a e, za týmto účelom vám, pán komisár, odovzdávam slovo. Vážený pán predseda Lambert, spravodajcovia, kolegovia, ja by som sa vám chcel poďakovať srdečne za to, že ste ma dnes pozvali. Aj za vašu neustálu konštruktívnu angažovanosť v oblasti klimatických otázok. Ako viete, končí sa mandát tejto komisie a zároveň sme na veľkej kryžovatke, pretože musíme prijať rozhodné kroky, aby sme riešili klimatické zmeny. Predtým to nikdy nebolo také jednoznačné, ako je to teraz. Musíme sa prispôsobiť na škodlivé dôsledky a bojovať proti ním. Európsky spolu spoluobčania sú si vedomi tejto výzve. Nedávne protesty to jasne vyjadrili. Verejná mienka Európskej únie podporuje naše aktivity, to, aby sme konali a občania stále viac sú ochotní prispieť. V tomto kontexte práca výboru regiónov je životne dôležitá regionálni a miestni aktéry sú životne dôležití, aby prekonali tú priepasť medzi rozhodovanie na európskej úrovni a každodennou aktivitou najbližšie občanom. A chceme dosiahnuť naše cieľa. Chcel by som poďakovať regionálnej miestnej samozpráve a v týchto aktivitách. Kľúčovým príkladom je záväzok e, starostorov a primátorov Miestne lídry, všetci sa budú riadiť tými istými princípmi. Je tu viacúrovňová správa a riadenie pri riešení klimatických zmien. Európska únia a e, e konant miest a obcí sa zabezpečia implementáciu legislatívy do roku 2030 a filozofiu prispôsobenia sa klimatickým zmenám. My sme najvä- to je najväčšia iniciatíva miest a obcí. E, agentúr a ministerstiev. Viac ako 9 tisíc miest sa rozhodlo, že zníži svoje ciele a viac ako 150 tisíc miest sa zaviazalo, že pripravia zrealizuje Eh, eh, v politiku na prispôsobenie sa zmenám a počet stále stúpa. Eh, sme za to, aby sme sa viacerí pridali, aby sme presadili tieto veci. Určite vás neprekvapí, že stojí za to pripomenúť si, ako máme vynikajúcu skúsenosť miestnych a regionálnych lídrov. Mnohé mesta a regióny si stanovili ambicioznejšie ciele do roku 2030 ako národné vlády, čo je vynikajúce za predpokladu, že sa budú rešpektovať pravidla vnútorného trhu. V Sibiu v máji bol summit a mesta a európske štáty a sedem susedných krajín oslovili listom európskych lídrov, aby boli ambiciozni. Odpoveď miest ilustruje to, ako dôležité sú klimatické aktivity. Ehm, obyvateľstvo, inovácie, ehm, nákladov efektívne riešenia na boj proti klimatickým zmenám. To všetko sa deje na úrovni miest. Na druhej strane v mestách sa koncentrujú ľudia a preto sa koncentruje aj riziko. Indeed. Climate vulnerability. Áno, socioekonomická zraditeľnosť a klimatická zraditeľnosť sa prelínajú, takže ak zmapujeme riziko a zaintegrujeme prispôsobenie sa na klimatické zmeny pri plánovaní rozvoja miest, povedie to k tomu, že budeme odolní a zraditeľné obyvateľstvo bude odolné. V tomto kontexte by som chcel povedať, že sme aj začali viacero vlastných iniciatív, napríklad boj proti chudobe, prechodných eh, regiónov eh, chceme zabezpečiť to, aby sme podporovali tie regióny a to obyvateľstvo, ktoré je vystavené najväčším zmenám, tým, že sa delíme o najlepšie skúsenosti. Takýmto spôsobom môžeme poskytnúť ďalšiu podporu a prejaviť európsky prínos týmto regiónom. Zároveň klimatické aktivity sa nedejú vo veľkých mestách. Dopady klimatických zmien sa premietajú vo všetkých regiónoch, v mestách aj na vidieku. Miestne komunity v celej Európe musia a majú byť súčasťou riešenia ak chceme mať nulové emisie, tak ako to komisia uviedla o svoje ambície do roku 2050, to si vyžiada okamžité aktivity vo všetkých sektoroch a na všetkých úrovniach a nemôžeme nikoho vynechať. Vyžiada si to rýchle systémy prechodu, priemyslu, využívania pod ekosystémov, plánovania infraštruktúry a nezabudajúc ani na implementáciu širšieho rámca rozvoja, udržateľného rozvoja a cieľe udržateľného rozvoja. Zároveň implementácie aktivít na zmierenie a prispôsobenie sa klimatickým zmenám, e, to nie je iba výzva, je to aj príležitosť. Príležitosť pre našich občanov napríklad tvorbou nových pracovných príležitostí, čistejšieho vzduchu, úloha miestnej regionálnej samozprávy pri dosiahnutie týchto cieľov je uznaná aj v Parížskej dohode, kde sa vyzýva aby sme všetci prispeli k zníženiu emisí, aby sme boli odolní a presadzovali spoluprácu. Majúc toto na pamäti, Chcel by som zopakovať aktivity, ktoré sa dejú na úrovni Európskej únie e, na zníženie emisí skleníkových plynov a na zabezpečenie bezpečnej udržateľnej energie pre všetkých za priateľné ceny. My sme prvým najväčším hospodárstvom, ktoré zaviedlo právne záväzný rámec e, E, splniť a prekročiť to, čo sme sa dohodli v Paríži. Máme ambiciozne cieľe do roku 2030 na zníženie emisí skleníkových plynov, obnoviteľnú energetiku obnov a energe- zvýšenie energetickej efektívnosti. My sme vytvorili jedinečný systém energetickej a klimatickej správy. To má zabezpečiť, že Európska únia a členské štáty môžu spolu plánovať a kolektívne E, zabezpečiť cieľe do roku 2030 e, pri príprave na prechod do klimaticky neutrálneho hospodárstva efektívnym spôsobom. Takisto e, to musí byť predvydateľné pre investorov a koherentné. Súčasťou tohto procesu je to, že členské štáty si musia vytvoriť integrované národné energeticko-klimatické plány na obdobie rokov 2021 až 30 E, tak aby sa dosiahli ciele do roku 2030. Všetky členské štáty predložili svoje prvé návrhy plánov. Minulý týždeň komisia zverejnila hodnotenie týchto návrhov národných e, klimaticko-energetických plánov, ktorých cieľom je dosiahnuť v teréne cieľ do roku 2030 na úrovni EU. Celkové hodnotenie plánov je pozitívne, ale ešte stále je tu jasný priestor na zlepšenie čo je uvedené v odporúčaniach, ktoré pripravila komisia. Takže, aká je aktuálna situácia? Dobrou správou je to, že celkové ciele zniženia emisí do roku 2030 sú odhadnuté tak, že sú v súlade s minus 40 cieľom zníženia emisí v porovnaní s 2030. Avšak mm, ešte čo sa týka sektorov mimo systému obchodovania s emisiami, tam ešte nie sme tak ďaleko. Tam by to bolo znižené o 30 A vidíme tu veľký rozdiel medzi ambíciami, e, čo sa týka e, obnoviteľných cieľov e, na Európskej únie a energetickej efektivnosti cieľa minimálne 23,5 Čo sa týka obnoviteľných zdrojov, ten rozdiel je pomerne malý. Mal by to byť niekde okolo 1,5 Pre energetickú efektívnosť to je iný príbeh. Ten rozdiel je veľký až 6 percentuálnych bodov. V tejto oblasti veľká väčšina členských štátov musí posilniť svoje aktivity. Dobrou správou je aj to, že členské štáty majú teraz 6 mesiacov na to, aby navýšili národné ambície a tá práca eh, analýze komisie odporúčaní nám umožní podporiť tie členské štáty pri dotiahnutí ich plánov do konca roka. V tomto procese musia zabezpečiť to, že verejnosť má včas a efektívne príležitosti, aby sa mohlo zúčastniť prípravy záverečných plánov, pretože tieto interakcie pomôžu navýšiť mieru ambícií záverečných plánov a poskytnú matateľné príklady projektov a politik, ktoré sa budú implementovať v najbližších desiatich rokoch. A paralelne komisia bude naďalej zabezpečovať účasť spoločnosti na všetkých úrovniach systemickým spôsobom posilní synergie na európskej, národnej, regionálnej a miestnej samozprávy. Po roku 2030, ako to vyzerá v novembri, komisia predložila strategickú dlhodobú víziu pre e, prosperujúce hospodárstvo klimaticky neutrálne po roku 2030. Tu sa nastavuje smerovanie európskych klimatických politík a vytvorí sa rámec dlhodobého príspevku na dosiahnutie Parížskej dohody a zniženia navyšovania teploty. Celá Európska únia. Týka sa to všetkých európskych inštitúcií, národných parlamentov, vládnych, nevládnych organizácií, občanských komunít občanov, pre všetky mladých. Všetci sa musia zúčastniť skutočnej kampane EÚ byť lídrami a vyzývať európskych, eh, medzinárodných partnerov, aby robili to isté. Minulý týždeň sa na Európskej rade diskutovalo o návrhu komisie, aby sa stanovili dlhodobé ciele, aby Európa bola klimaticky neutrálna, to znamená čistá nula emisie skleníkových plynov do roku 2050 23 členských štátov už schválilo tieto ciele počas zasadnutia Európskej rady. 4 členské štáty žiadali viac času na zváženie a Európska rada s tým súhlasila vrátiť sa k tejto otázke na najbližšom zasadnutí. Komisia si myslí, že je tu skutočný pokrok z následujúcich dôvodov musíme naozaj posilniť naše úsilia. Poprvé, už sme skoro tam a je dôležité, dostávame sa tam správnym spôsobom. Keď komisia predložila túto dlhodobú stratégiu koncom novembra, vtedy sme jasne povedali, že chceme širokú demokratickú diskusiu do hĺbky tých tém, ktoré sme položili na stôl a všetky členské štáty sa musia do toho zapojiť. To sa deje po celej Európe. Sme veľmi radi, že veľká väčšina členských štátov dospiela k záveru a vôbec nás neprekvapuje, že iba zo pár z nich potrebuje ešte viac diskusí aby sa preiskutovali dopady takej, takejto voľby. Druhý dôvod e, nášho pozitívneho názoru je taký, že táto diskusia, e, to, že Európska rada sa venuje tejto téme, je kľúčová. Čo sa udeje, za akých podmienok zabezpečiť klimatickú neutralitu ktorá bude environmentálnym, ekonomickým a spoločenským úspechom? To je hlavná otázka. To je veľká investičná výzva pre Európu. Máme technológie a zdroje na to, ale ako ich zmobilizujeme potrebno rýchlo a na potrebnej úrovni. Čím to môžeme stimulovať, čím to môžeme spustiť. A tieto okolnosti sú tou správnou vecou. Európska eh, rada možno potrebuje trošku viac času a žiada aj komisiu, aby rozpracovala podmienky, ktoré umožnia efektívnu, nákladovo efektívnu, účinnú a korektnú fázu prechodu. Komisia už začala prácu na to, aby uľahčila tento prechod a tým by sme sa mali priblížiť k tomu, že predložíme ambicioznú dlhodobú stratégiu do roku 2020, tak ako to požaduje Parížská dohoda, a že budeme naďalej na globálnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni politické zameranie sa teraz presúva na implementáciu cieľov jednotlivé krajiny, sa zaviaz- na ktoré sa jednotlivé krajiny zaviazali v Paríži. NDC a globálna ambícia. Momentálne tí, ktorí rokujú z Európsku úniu, zasadajú v Bone s medzinárodnými partnermi v rámci klimatického dohovoru OSN a stanovujú spoločné pravidlá, aby umožnili dosiahnuť realizáciu Parížskej dohody. Je to kľúčový okamih klimatickej medzinárodnej agendy, to bude aj summit klimatickej aktivity, ktorú bude zorganizovať v septembri, aby sa urýchlili aktivity. V tom všetkom E, spolu s aktivitami národných vlád je tu úloha pre mesta, regióny, mimovládnych, mimoštátnych aktérov, aby posilnili úsilia. Zvolení lídry Európy sú v jedinečnej pozícii nie len, že môžu konať na svojom území, ale môžu ísť príkladom a zabezpečiť to, aby prechod na nízko... Európska únia môže podporovať a investovať minimálne 20 finančných prostriedkov. To je príklad toho, že viac ako polovica Európskeho fondu regionálneho rozvoja v roku 2014 až 2020 viac ako 100 miliard je investovaná do miest. Takisto uznávame potrebu posilniť podporu v nadchádzajúcich rokoch Dôležitým komponentom je finančná podpora v rámci dlhodobého rozpočtu na roky 2021 až 2027. Komisia navrhla, aby 25 tohto rozpočtu išlo na klimatické aktivity, navýšenie z aktuálnych 20 To znamená klimatické investície 320 miliard eur vo všetkých finančných programoch EU vrátanie polnohospodárstva, infraštruktúry, kohezie, výskumu a inovácií. Navrhujeme takisto, aby 35 nového programu Európ Horizont bolo venované 50 miliard na klimatickú energeti- klima, energetiku a mobilitu. Horizont Európa bude mať nové peniaze na inteligentné mesta a klimatické zmeny. To by malo byť asi 5 až 10 miliard eur Navyše navrhujeme, aby 30 investícií v rámci Invest EU, čo je následník Európskeho fondu pre strategické investície, išlo na klimatické ciele. Navrhujem nový program LIFE s rozpočtom na viac ako 5 miliard eur. Má aktivity na budovanie kapacít a pomôže verejným a súkromným aktérom e, prejsť na energetickú a klimaticky odolnú Európu. To sú ambiciozne ciele, dosiahnutelné ciele a dôležité aj to, že vytvoria lepšie príčnosti financovania pre mesta a regióny, aby tieto mohli implementovať E, opatrenia a prispôsobenie sa aj na zmierovanie klimatických zmien. Na záver by som chcel povedať, že, že môžem pochváliť vašu prácu a som rád, že sa môžem zúčastniť vašej plenárky. Tieto úvahy a názory nám pomôžu identifikovať tie najefektívnejšie aktivity a prácu, ktorá sa musí spraviť na úrovni Európskej únie, aby sme ich podporili. Zároveň uvedomujeme si, aká je rôznorodosť socioekonomických a geografických faktorov v regiónoch Európy. A tu by som chcel na záver poďakovať sa vám ešte raz všetkým za vašu angažovanosť a za dôležitý prínos, ktorý ste spravili a ktorý naďalej budete robiť v tejto dôležitej práci. Ďakujem pekne, pán predseda. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le Ďakujem, pán komisár. Ďakujem za to, že ste nám konkrétne e, predstavili horizont tejto politiky. Teraz si vypočujeme členov výboru regionov. Máme už veľa zapísaných v rečníckom zozname. Končím e,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 Chcem sa veľmi srdečne poďakovať za to, že ste prišli medzi nás a že s nami chcete hovoriť o týchto veľmi dôležitých veciach. Iniciatívna správa, ktorú som vypracoval v mene poli- mojej politickej skupiny, sa týka integrovaných energetických systémov a chcem o tom niečo povedať. Pochádzam z regiónu, ktorý má vlastné klimatické a energetické ciele. Chcem sa poďakovať e, vám i vašim kolegom za to, že e, preberáte vedúcu úlohu e, v Európe a snažíte sa, aby EÚ mala vedúcu úlohu v oblasti ochrany klímy a energetickej tranzície. Sme svedkami extrémnych poveternostných podmienok, e, extrémnych klimatických podmienok všade v Európe aj na svete a ľudia si začínajú bolestivo uvedomovať, že zmena je potrebná a je potrebná teraz. Musíme e, prejsť na udržateľné ekonomické a ekologické modely Počas mojej práce v Bruseli a aj doma v mojej krajine som eh, sa dopracoval k trom dôležitým otázkam, ktoré vám dnes chcem položiť. Poprvé, eh, ciele pre rok 2030, ktoré platia pre EÚ, musia byť premietnuté do národných cieľov a opatrení. A tieto opatrenia, tieto ciele musia eh, spolu teda dať ten cieľ do roku 2030 za celú EÚ a pritom musíme zohľadňovať už aj tú trajektóriu do roku 2050. Musíme byť ambiciozni, ale zároveň treba počúvať ľudí a musíme sledovať implementovanie modernej technológie na lokálnej úrovni. Potrebujeme trhové stimuly, aby sa mobilizovala energetická tran- tranzícia. To je jediný spôsob, ako mať environmentálne e, priateľské ekonomiky. Výbor regionov nesie veľkú zodpovednosť za tieto priemyselné procesy, za budovanie e, dopravného sektora, ale zároveň sme schopní ovplyvňovať aj názory ľudí a spôsob, ako ľudia vnímajú ekologickú problematiku. Môžeme podporovať zelené verejné obstarávanie napríklad. My v konečnom dôsledku zastupujeme dve tretiny týchto sektorov. Az éghajlati Európska komisia a členské štáty musia počúvať e, miestnych e, zástupcov regionálnej správy a samozprávy. My totižto na lokálnej aj regionálnej úrovni Musíme sa identifikovať s týmito cieľmi. Zároveň môžeme urobiť niečo aj na medzinárodnej úrovni. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Ja sa ospravedlňujem, ale prekročili ste rečnícky čas a my ho musíme naozaj rešpektovať. A teraz? Teraz má slovo pán Emiliano. Ďakujem. Pán komisár, Ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás v tomto dôležitom okamihu pre našu planetu aj pre budúcnosť EÚ. Klimatická kríza nám každý deň na novo ukazuje, aká je dramatická situácia v každom európskom regióne. Musíme preto už aktivovať naliehavé opatrenia. Čaká nás obrovská výzva. Budeme musieť vytvoriť nové systémy výroby a spotreby, aby sme boli schopní žiť v limitoch zdrojov našej planéty. A musíme si uvedomovať aj, čo necháme našim deťom a vnukom. Európska komisia končí svoj mandát a s touto komisiou sa už urobili veľké kroky a dôležité opatrenia sa prijali Parížská dohoda, prijatie cieľov udržateľného rozvoja a takisto rozširovanie povedomia o tom, že my v Európe musíme byť na čele e, týchto zmien, že je to naša historická zodpovednosť. Pán komisár, chceme sa za toto poďakovať vám aj komisii, za všetku vašu prácu a za to, e, že ste sa vydali touto cestou. No ale tá výzva je ešte väčšia. Toto nestačí musíme teraz stimulovať veľké transformácie, ktoré musia byť e, efektívne, ale zároveň musia rešpektovať všetkých. Musia to byť e, zmeny, ktoré budú rešpektovať rovnosť osôb. My ako socialisti a progresisti nezabudame na zásadný princíp tejto diskusie. Boj proti klimatickej kríze musí ísť ruka v ruke s bojom proti nerovnosti. Európa musí byť rovnejšia, udržateľnejšia nesmie e, vynechať z tohto procesu nikoho. My si e, želáme, aby Európska rada sa jednomyselne zhodla. Máme tu aj odlišné vízie niekedy. Naši priatelia zo Spojených štátov amerických po 3. máji e, sa vydali opäť inou cestou. Dolná snemovňa prijala zákon, ktor, ktorý žiada od prezidenta Trumpa, aby USA ostali e, členom Parížskej dohody. I Európska únia teraz musí na to reagovať. Musia spolupracovať komisia, parlament a výbor regionov. Sme presvedčení o tom, že aj regióny Európy vedia prispieť k tejto veľkej zmene myslenia. Ehm, pretože myslenie a povedomie sa musí zmeniť teraz. Ja som aj spravodajca pre správu, o ktorej sa bude hovoriť. Moja správa aj správa Kata Tuto budú dôležité e, pre štáty, ktoré musia riešiť energetickú nerovnosť a energetickú chudobu. Je potrebné riešiť ekologické výzvy, ale zároveň nemôžeme vytvoriť konkurenčné kompetitívne prostredie. Ja si želám, aby komisia súčasná, ale aj budúca, aby venovala tú istú pozornosť e, klimatickým záležitostiam, e, ktorú e, im venovala doteraz. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ietari má slovo, nech sa páči. Arvoisa komission jäsen. Pani Ietari, nech sa páči. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, európske voľby nám ukázali, že Ľudia podporujú e, energetickú tranzíciu a chcú zmenu. Zdá sa ale, že nie všetky vlády si uvedomujú, aké je želanie občanov. Štyri členské štáty zabránili tomu, aby sme mm, schválili klimatickú stratégiu do roku 2050. My, miestne a regionálne orgány štátnej správy a samozprávy Musíme riešiť už e, dnes, dennodenne výzvy klimatických zmien. Už teraz investujeme do infraštruktúry. A preto si kladiem otázku, či naozaj chceme ďalej čakať, alebo e, či chceme zmeniť situáciu, v ktorej členské štáty nekonajú. Regióny a obce by mali dostať väčšiu úlohu dôležitejšiu úlohu v tomto kontexte? To je otázka, ktorú kladiem aj vám, pán komisár. Summit OSN v summitu o OSN a takisto summit v Čile um, sú už za dverami, ale štáty ešte stále nemajú dohodu. Bez mandátu nie sme v dobrej rokovacej pozícii. Delegácia musela byť uh, obmedzená, pretože toto zasadnutie COP sa koná mimo Európskej únie. Ak nebudú vlády členských štátov konať a ak delegácie členských štátov nevyšľú zástupcov regiónov a obcí, tak ako môžete vy, pán komisár, zabezpečiť, že všetky záujmy budú zohľadnené a že naozaj Eh, povieme eh, jasne a nahlas, že tieto opatrenia sú už naliehavé. Ďakujem a teraz pán Kupor. Uh, so um, headed... Takže kam sa uberáme? S súčasnými úsporami z uhlíka na globálnej úrovni sa uberáme smerom k globálnemu zvyšu teploty o 3,5 stupňa Celzia. To znamená zaplavené mesta, to znamená, že veľká časť sveta bude neobyvateľná, to znamená, že budú problémy s plodinami, bude tu masová, masová migrácia. No a naše plány na riešenie klimatických zmien sú také plány, ktoré musia zlyhať. Nemáme dosť ambícií a rozhodne nemáme dosadok ambícií, aby sme uspokojili milióny ľudí, ktorí nás žiadajú, aby sme konali. Proces e, COP znamenal významnejšiu úlohu e, miestnych a regionálnych orgánov a my na výbore regiónov podporujeme e, koncepciu miestne podmienených príspevkov. Toto bolo podporené aj rôznymi organizáciami po celom svete. No a zaznamenali sme v priebehu procesu COP určitý úspech je treba vždy brať ohľad na národné špecifika v tomto procese. Miestne a regionálne orgány tie musia byť vždy konzultované, ale ja hovorím za môj vlastný miestny orgán. Zatiaľ s nami britská vláda nenadviazala kontakt, asi majú veľa roboty. V Spojenom kráľovstve sa veľa robí na úrovni miestnych orgánov, ktoré vyhlasujú núdzový stav klímy a hovoria, že tá posledná správa je taká dôležitá, že rozhodne je treba na základe nej konať a na lokálnej úrovni. No ale mnohé tieto kroky neboli e, súčasťou národných plánov, my sme neboli konzultovaní ani v tomto e, zmysle. No a pokiaľ nás povedú dinosaury, tak skončíme tam, kde skončili dinosaury. Ďakujem. Ďakujem, kolega Vlasák. Ďakujem, pán komisár. By som využil vašu návštevu, aby som pohovoril o transformácii energetiky v regiónoch závislých od fosilných palív. Ja ocenujem pomoc finančnú pomoc Európskej únie a taktiež iniciatívy Európskej komisie, ako napríklad platforma pre uholné regióny prechádzajúce transformáciou. Po zaštitu tieto platformy boli zahájené hodnotné pilotné projekty v niekoľkých členských štátoch, vrátanie Českej republiky, ale taktiež Polska a Slovenska. Dúfam, že sa v tejto činnosti bude pokračovať a že bude podporená príslušnou finančnou pomocou. Vzhľadom na to, že je tu zjedená skladba energie, je treba finančná pomoc predovšetkým v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe, pretože po dlhé 10 ročia tam bolo veľmi prítomné uhlie, ktoré poháňalo motor našich ekonomík tak ako poháňalo západnú Európu kedysi v priebehu priemyselnej revolúcie. V priebehu dvoch storočí napríklad v Ostrove v Českej republike, v Severnom Anglicku, v Belgickom Valonsku boli hlavné priemyselné odvetvia tie, ktoré súviseli s ťažbou kvalitného čierneho uhlia. No a v 90. rokoch 20. storočia po útlme táto jednostranne zameraná hospodárska štruktúra regiónov viedla vysoké miere nezamestnanosti a sociálnym problémom. Uhlie im pomohlo stať sa hospodárskym motorom Európy, ale potom, čo postupne bolo vyradené, tieto regióny stratili svoju konkurenčnú výhodu. No a následne kvalita ovzdušia sa v Ostrave, Manchestri alebo v Charleroi zlepšila, ale veľa ľudí prišlo o prácu a stalo sa závislými od sociálnej starostlivosti. Winston Churchill kedy si slavne povedal, že tí, ktorí sa nepoučia z histórie, sú odsudení k tomu, aby si zopakovali. Európa sa musí poučiť, pretože v EÚ stále existuje približne 240 tisíc pracovných miest, ktoré priamo súvisia s uholným priemyslom. No a pokiaľ sa nepoučíme z histórie, tak tieto pracovné miesta, ktorých väčšina je v oblastiach s nízkym HDP ohrozené, odhaduje sa, že vyradenie uholných elektrární z prevádzky a uzavrenie uholných dolov do roku 2030 by viedlo k celkovej strate až 160 tisíc pracovných miest. A vďaka taká reštrukturalizácia finančnej pomoci kľúčové e, podmienky e, v týchto regiónoch to zvládli. Dúfam, že komisia bude pokračovať v týchto projektoch. Ďakujem. Thank you. E, la parole est à Marku Markula. Ďakujem, Marku Markula. Komisári, Áno, ďakujem, pán komisár. Takže predovšetkým chcem poďakovať za to, že ste zôraznili regionálnu úroveň. Toto nám povedal aj komisár Jirky Kantajnen. My sme s ním včera viedli diskusiu a ja chcem hovoriť o jednom prúku, ktorý chýbal vo vašom úvode, alebo si to myslím. Všetky opatrenia majú e, miestnú úroveň, regionálnu úroveň, ale my by sme mali byť e, zapojení do prebiehajúcich rokovaní, kde sa stanovujú ciele, pretože len pokiaľ budeme sa na tomto zúčastňovať, tak môžeme dobre spolupracovať. My máme má veľké alebo stredne veľké mesta, máme veľké regióny, ktoré sú hospodársky dôležité a ktoré tiež musia spolu rozhodovať. Európa musí si vyvinúť dobre fungujúci model, kde je do, každý zapojený do takéhoto rozhodovania a môžeme potom na, na globálnej úrovni vzorom. Dobre, pozeráme sa teraz do budúcnosti. No a dnes ráno naši členovia e, celé hodiny diskutovali, počuli sme nové riešenia. My sme pripravení robiť ešte viac a e, zavádzať viacej opatrení. A to znamená, že všetky členské štáty musia vytvoriť na národnej úrovni klimatické plány, no ale pokiaľ tu nebudú žiadne e, záväzné sankcie, tak bude veľmi ťažké všetko vyriešiť a budeme robiť príliš málo pre občanov. Nebudeme mať e, ciele, ktoré budú dosiahnutelné. Ciele sa nedosiahnu a naše regióny, mesta, obce, my máme plány, ktoré sa dohadujú aj priamo s komisiou. Je treba vyvíjať tlak na naše vlády. No a ešte by som chcel povedať pár vecí. Veľké fínske noviny povedali alebo napísali tento týždeň, že všetci regionálni a miestní lídry vo Fínsku chcú, aby sa pracovalo spolu na lokálnej úrovni, aby sme mali e, renováciu alebo inováciu na miestnej úrovni, no a taktiež e, fínsky lídry, fínska vláda musí ukázať alebo predložiť text, ktorý by obsahoval cieľ do roku 2030. No a my ako predsednícká krajina musíme byť priechopníkmi a lídrami a dúfame vo vašu spoluprácu. Ja pripomínam, že každý e, rečník má jednu minútu. Musíte rešpektovať rečnícky čas, pretože naozaj máme problém už e, s dodržiavaním času. A teraz pán kolega Tito a za e, pani kolegyňa Tito ako posledná v tomto kole. Ďakujem za slovo. Pokúsim sa rešpektovať pridelený rečnícky čas. Hovoríme tu o energetickom prechode, o ambicioznych cieľoch. No a toto mi pripomína vlak, ktorý má motor vpredu a ten, tá lokomotíva potom e, ťahá vozne, ktoré v podstate nemôžu ísť takou rýchlosťou, no a jeden po druhom tie vozne zaostávajú a nejdu ďalej. Máme tu 50 miliónov ľudí, ktorí majú problém zaplatiť v zime účty za kúrenie. Môžeme hovoriť o snoch, o ambíciách, o tom, že potrebujeme celoživotné vzdelávanie a možno je treba alebo že niekto sa chce stať e, jadrovým vedcom, no ale ten skutočný sen pre mnohých je jednoducho mať teplo večer v obývačke. O tomto snívajú mnohí milióny ľudí v celej Európe, aj v Maďarsku. Prepačte, Teraz, e, teraz musím udeliť slovo už kolegovi e, ďalšiemu rečníkovi, e, kolegovi Vitolskému. Pán komisár, ja si myslím, že váš prejav bol veľmi inšpirujúci. Budem sa sústredovať na dve hlavné veci v tejto minúte, ktorú som dostal. Chcem hovoriť o úlohe miestnej vlády v rámci kontaktu s občanmi tak aby si uvedomili, že v ich rukách je energetická transformácia a ochrana klímy. Ja zastupujem región Lodž, kde, ktorý je jeden e, z 41 uvoľných regiónov v Európe. No a my si uvedomujeme, aká je realita, že treba znížiť mieru emisí predovšetkým e, vzhľadom na blížiaci sa cieľ do roku 2050. Taktiež e, e, máme v regióne Belchatu v produkciu lignitu. No a je to pre nás ale výzva, pretože v podstate energia v tomto polskom regióne sa vyrába takýmto spôsobom. Hovoríme tu o viac než 4 miliardách eur na podporu e, takéhoto uholného regiónu. Je treba nájsť peniaze, aby tá transformácia sa mohla konať. Pán predseda, komisár Kanete, ja som primátorom Kluž Napoka, to je druhé najväčšie e, mesto v Rumunsku, v srdci Transilvánie, No a naše mesto je skutočne aktívne, snaží sa dosiahnuť zelenú mobilitu. Napríklad do roku 2025 chceme dosiahnuť e, e, mestskú dopravu na elektrinu a Hovoríme tu o roku 2050 a cieľoch, ktoré treba dosiahnuť, ako ich dosiahnuť. A tu si myslím, že je treba zlepšiť komunikáciu s našimi občanmi, pretože musia byť do tohto zapojení. Keďže klimaticky neutrálna Európa, o tom nemajú diskutovať len elity. Je to každodenná diskusia a je treba komunikovať s ľuďmi, takže sa s nimi rozprávate, nie že im iba niečo hovoríte. A niekto možno povedal napríklad, že e, fajčanie znečistuje životné prostredie alebo ovzdušie. Ďalej, e, je treba e, podporovať systém izolácie rôznych bytov, panelákov, ale aj domov. Ďakujem. Ďakujem a teraz kolega, kolegyňa Birgit Vuny. Pán komisár Kanete, ja veľmi vítam oznámenie komisie o čistej planéte. Ukazuje cestu, ako by mohla vyzerať klimatická stratégia EÚ do roku 2050, ako by sme mohli ešte zintenzívniť boj proti klimatickým zmenám. A to potrebujeme. Som presvedčená o tom, že my, regióny a mesta, potrebujeme takú Európsku úniu, ktorá nám dá ambiciozný rámec, takisto aj orientačnú legislatívu a podporné nástroje na zrealizovanie transformácie. Ciele neutrality, uhlíkovej e, neutrality do roku 2050 musia byť rázne presadzované. Bohužiaľ, minulý týždeň sa Európska rada na tomto nedohodla. Od novej Európskej komisie očakávam iniciatívu o oceňovaní CO2, o vytváraní cien za uhlík. A e, samozrejme, ale e, systém oceňovania musí byť sociálne únosný. Eibinger Middle, nech sa páči, naša kolegyňa, máte slovo páni, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Som veľmi rada, že dnes vedieme túto diskusiu o téme, ktorá sa dotýka v mojom regióne najmä mladých ľudí, ľudí a veľa o nej diskutujú. Som z rakúskeho regiónu, kde žije 1,2 milióna obyvateľov. Sme región, ktorý má veľa výskumu a zameriavame sa jednoznačne na zelené technológie. Môj región s 1,2 miliónmi obyvateľov je príliš malý na to, aby sme zastavili klimatické zmeny, ale sme dosť veľkí na to, aby sme mohli presadzovať a nachádzať, hľadať nové technológie a nové riešenia. Riešenia e, z môjho regiónu na celom svete už ušetrili 550 miliónov tón CO2 a to je 50 krát viac, ako produkuje môj región. Takže vidíte, že regionálne riešenia vedia prispieť k spomaleniu klimatických zmien. No a druhý, druhý aspekt, hospodársky rozvoj a boj proti klimatickým zmenám, to nie sú protiklady. Vidíme, že zelený sektor zdvojnásobil tvorbu pracovných miest v posledných rokoch a preto chcem každému toto dať do pozornosti, že je to potenciál pre regióny. Ďakujem a teraz kolega Rossi, nech sa páči. Signor presidente, signor commissario, voglio congratulare... Ďakujem, pán komisár, pán predseda. Ďakujem za to, že pracujete na téme obehovej ekonomiky. Mnohé regióny sa riadia podľa európskej legislatívy, ale čakáme prvé pohyby od členských štátov v Toskáne do roku 2030 chceme 80 komunálneho odpadu zberať separovanie a recyklovať ho. Chceme na 5 znížiť odpady, ktoré idú na e, skládku a chceme, aby čoskoro e, u nás boli zakázané plasty na jedno použitie a takisto e, chceme do roku 2030 byť uhlíkovo neutrálni. Toto všetko je možné, lebo existuje veľký tlak zo strany spoločnosti aj miestnych inštitúcií, ale aj od podnikov, od podnikateľského sektora. Regióny musia do tohto procesu vstúpiť so svojím hlasom. Občania a najmä mladí sú e, oveľa pokročilejší v ekologických témach ako politici. To musíme zdôrazniť. Ďakujem. Aj vám vypršal rečnícky čas teraz kolega Markis. Ďakujem, pán predseda, pán komisár. E, zdôrazňujem, že k najzraniteľnejším oblastiam patria horské regióny, ktoré potrebujú vhodné politiky, pretože vytvárajú veľké výhody aj pre e, nížinaté roviny. Pohoria sú e, zdrojom vody, bohatej vegetácie, zachytávame CO2. Valeda Osta napríklad v Alpách má 120 tisíc e, obyvateľov, ale produkuje e, služby ekosystému pre vyše milión obyvateľov na nížine. E, bohužiaľ teraz sa roztápa permafrost a roztápajú sa ľadovce, nastávajú extrémne meteorologické úkazy a my, horské regióny, nemôžeme už naďalej znášať všetky tieto náklady. V ďalšom rozpočtovom rámci sa zvyšujú finančné zdroje pre horské oblasti, za to sme vďační, ale potrebujeme ešte konsolidované stratégie pre regióny nášho typu. Pán komisár, tieto regióny sú menej štrukturované administratívne, bohužiaľ. Mikrofon rečníka bol vypnutý, teraz dostane slovo kolega Heinz Lehmann. Liebe Kollegen, Milí kolegovia, takže možno vieme, aké sú, vieme, aké sú najmodernejšie, najčistejšie uholné elektrárne. No a pokiaľ ich chceme odstaviť do roku 2000, strácať, aby sme pomohli dosiahnuť európske klimatické ciele, tak tieto regióny to bude e, e, stať až 240 e, tisíc pracovných miest a toto sú dobre platené priemyselné pracovné miesta. Takže aby sme to nemali úplný štruktúrálny prielom, aby sme to zniesli, tak tu máme komisiu, v ktorej sedí, musia sedieť zastupcovia e, lokálnych miestnych e, orgánov, regiónov, aby sme zistili, ako toto najlepšie zvládnuť. Musíme e, zaručiť dobre cieľené investície do priemyslu, do inovácií a tým sa dosiahne, že, sa, že prídu alternatívne kvalifikované pracovné miesta v priemysle, v regiónoch, tak aby ľudia neboli nutení odchádzať do svojich regiónov. A ja podporujem aby sme mali európsky pomocný rámec, ktorý by podporoval túto zmenu, aby Európska únia týmto 41 uholným regiónom so svojimi špecifickými e, potrebami pomohla, aby sme nedechali sami. Dobre, ďakujem. A teraz bude hovoriť pán Viktor Siegel. Klimatická zmena je momentálne dôležitou témou sú tu piatky pre budúcnosť Fridays for Future, no a preto sú dôležité klimatické ciele Európskej únie do roku 2030, ktoré musíme uvítať. Na no mnohých diskusiách ohľadom možností dosiahnutia týchto cieľov eh, sa eh, nezapájajú eh, lokálne a regionálne aspekty. Napríklad Rakúsko berie e, príslušné možnosti veľmi vážne, takže nie je e, len slovo e, vláda na viacerých úrovniach, ale je to naša realita. No a výbor regionov tento rok vyhodnocuje E, tzv. regionálne uzly a sú tu teda um, tieto možnosti, subsidiarita, regionálne uzly, musíme ich využívať ako výbor regionov, preto je veľmi dôležité, aby sme predovšetkým v oblasti klímy a energetiky e, zapojili aj regionálny úroveň do rozhodovania a taktiež je dôležité, aby sa bral viacej ohľad na naše konkrétne problémy. Ďakujem teraz pán Kalabrik. Muchas gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár. Predovšetkým chcem pogratulovať komisii k odvedenému, odvedené práci, k vášmu úsiliu, aby ste realizovali záväzky, ktoré sú veľmi dôležité, predovšetkým vzhľadom na klimatické zmeny a predovšetkým vzhľadom na cieľ do roku 2050. No ale je evidentné, že aj my, regiónmi my tu hráme zásadnú úlohu, hlavne v krajinách, ktoré sú veľmi centralizované, ako napríklad Španielsko. No a preto e, logicky potrebujeme dostatočné financovanie, zdroje, aby sme mohli čeliť týmto obrovským výzvam, aby sme mohli predchádzať sociálnym dôsledkom, aby sme sa vyhli tomu, že niekto bude mať v tomto procese problémy. Čo sa týka energetického prechodu a prevencie alebo zmiernenia klimatických zmien, ako bolo povedané, toto nie je len otázka ochrany životného prostredia alebo spravodlivosti, spravodlivosti, ale taktiež prežitia a bezpečnosti ľudí. Sú tu zóny, ktoré sú veľmi zraniteľné, ako napríklad e, oblasť Stredozemného mora a tam e, sú stále častejšie extrémne javy. Napríklad v Tarragone sme mali obrovský požiar. Ja chcem túto vyjadriť moju solidaritu so zasiahnutými občanmi a taktiež chcem e, poďakovať záchranným týmom, ktoré tam hasia oheň. No a taktiež, že treba sa vyhnúť tomu, aby tento proces prechodu viedol k nárastu chudoby. Ďakujem. A teraz bude hovoriť kolegyňa Sirpa Rechtel. Arvoisa komission puheenjohtaja Kaniette, olen EPP-ryhmän... Ďakujem, pán komisár. Ja som spravodajkyňou pre správu, ktorá sa týka e, cieľov e, udržateľného e, rozvoja za EPP. No a ja by som chcela hovoriť o troch veciach. Po prvé, potrebujeme komple- predložiť komplexnú metódu v súvislosti s našou politikou na základe Parížskej dohody. A po druhé, mesta a obce musia v podstate predložiť 90 e, navrhovaných opatrení. Európska úroveň musí spolupracovať s orgánmi na miestnej a regionálnej úrovni. A po tretie, rada by som si prijala e, viacej modrých a zelených investícií do inovácie a myslím si, že v budúcom viacročnom finančnom rámci s týmto musíme počítať. A ďakujem za vašu návštevu. Ďakujem pekne. Slovo má kolega Ladislav. Trnka. V prvom rade by som chcel poďakovať výboru regiónov a všetkým reportérom a kolegom, ktorí spolu, spolupracovali na stanoviskách súvisiacimi so zmiernením dopadov klímy. Dovolte mi, aby som tu ešte raz zdôraznil dôležitosť riešenia tejto problematiky na úrovni regiónov slovenskej republike je riadenie procesov centralizované na úrovni štátu ktorý rozhoduje o budúcnosti jednotlivých regiónov bez ohľadu na špecifické podmienky a problémy a danosti e, regiónu. direktívne a formálne riadenie sa evidentne míňa vytýčeným cieľom eú v oblasti zmeny klímy zavádzania obehového hospodárstva využívania obnoviteľných zdrojov energie a iným agendám spojeným so zlepšením stavu v životnom prostredí a udržateľnom rozvoji hospodárstva kým nedôjde k e, spravodlivému a rozumnému rozdeleniu právomoci medzi štátom a regiónmi bude implementácia politík eú veľmi obťažná ak nie nemožná. chcel by som však vyjadriť nádej že sa nám spoločnými silami podarí vytvoriť dostatočný tlak na to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 do výboru regiónu. Hovoríme tu o tom, ako je treba rešpektovať životné prostredie, čeli klimatickým zmenám a tak ďalej, že musíme rešpektovať Barížskú e, dohodu, no ale nezabúdajme, že niektoré krajiny podpísali túto dohodu, ale nerešpektujú, nedodržiavajú. No a my nie sme na lokálnej a regionálnej úrovni tí, ktorí zečisťujú oceány iných krajín. Predovšetkým ten odpad, ktorý potom e, pláva na pobrežia e, juhovýchodnej Ázie. Nie sme to my, ktorí na e, Balkán a na Stredný východ vyvážame staré autá. Takže pokiaľ chceme čisté životné prostredie, tak ho chceme v celom svete. Pretože tuto je všetko čisté a potom tú špinu posielame inde. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pán kolega Kobor. Ďakujem pekne, pán predseda. O jednej veci sme nehovorili, aspoň teda som nikoho nepočul o tom hovoriť. Ak chceme hovoriť o znížení emisí, uh, nehovorili sme o uh, atómových elektrárniach E, tie sú oficiálne považované za elektrárne s nulovými emisiami. Atomové e, elektrárne sú súčasťou celého reťazca, začína, počínajúc uránovými baňami až po likvidáciu e, odpadu a tu vstupujú do hory miestna regionálna samozpráva, pretože to má veľký dopad na socioekonomický rozvoj. Mnohí z nás tu prítomní majú alebo budú mať na svojom území atomové elektrárne. Čiže atomová energetika je téma, ktorú musíme hovoriť. Je tu dedičstvo atomových elektrární a musíme s tým niečo spraviť. Máme Európsky spoločný projekt o likvidácii radioaktívneho odpadu. Mm, existuje pracovná skupina mimovládnych organizácií, ktoré pracujú na modelovaní socioekonomických dopadov takýchto e, miest skl- e, ukladky alebo teda likvidácie radioaktívneho e, odpadu. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, hovoríme o energetickom prechode v Európe a je dôležité, aby sme mali e, prístup na základe inovácií a v podstate miestny prístup. Ja som e, v londýnskej samozpráve e, a mám na starosti dopravu. Ak vyriešime dopravu, znížime tlaky na životné prostredie. Vlády potrebujú zabezpečiť to, aby legislatíva dala právnu istotu bez toho, aby vytvárala ďalšiu byrokraciu, ktorá brzdí inovácie. Musíme vytvoriť celkový rámec, ktorý umožní, aby e, sa rýchlejšie príjmala miestna národná legislatíva, ktorá bude podporovať inovácie. To umožní podnikom inovovať e, a e, reglementácia nebude príliš zaťažujúca. Energetický prechod a doprava to sú dve témy, kde EÚ a Spojené kráľovstvo musia ďalej spolupracovať aj potom, čo v oktobri opustíme EÚ a očakávam, že budeme pokračovať v našom dialogu nielen na túto tému, ale na ďalšie dôležité témy. Posledným rečníkom je Rafaeli Kataniu. Pán komisár, e, ja som tu za Lombardiu. Chcem zdôrazniť, e, akú dôležitú úlohu majú regióny v boji proti klimatickým zmenám. OSN hovorí, že akcie na úrovni regiónu sú trojnásobne tak účinné ako opatrenia vlády. A preto chcem, aby Európska komisia nás podporovala, nás regióny, najmä v oblasti energetickej hospodárnosti existujúcich budov energia, ktorá stojí menej e, a ktorá je s nulovými emisiami, to je tá, ktorú vôbec nespotrebujeme. Chceme plán Európskej komisie, ktorá podporí energetickú hospodárnosť budov na úrovni regiónov existujúce budovy musíme e, dovybaviť, pretože každá rodina vie, čo potrebuje a na toto potrebujeme plány regionálne a lokálne, lokálne, aby sme mohli dovybaviť existujúce budovy. Toto je najdôležitejšia politika v dnešnej dobe, aby sme mohli bojovať za klímu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán komisár ktorý vynikajúco určite zareaguje a odpovie na mnohé otázky a na mnohých rečníkov, ktorých sme si vypočuli. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem. Poprvé všetci z vás, ktorí ste vystúpili, všetky vystúpenia boli rovnaké a viac sme išli tým istým smerom. Avšak teší ma, že nikto nespochybňuje problematiku boja proti klimatickým zmenám Eh, je to pozitívne. Musíme mať ambiciozne národné integrované energeticko-klimatické eh, plány a som veľmi rád, že môžem povedať, že potrebujeme dlhodobú víziu a to tu zaznelo tak aby sme vedeli, akým smerom sa budeme uberať najbližších 30 rokov. Pretože klimatická politika to nie je 5-ročná politika po najbližšie voľby. To je dlho, veľmi dlhodobá politika a to si vyžaduje politickú dohodu v krajinách, v regiónoch, eh, mestách a obciach, aby všetci išli tým istým smerom. Eh, Áno, energetická efektívnosť to nie je, či to je zľava alebo správa. Ide o zvýšenie energetickej bezpečnosti, ide o úsporu energii, zlacnenie účtov za elektrínu pre občanov. Na to množstvo výhod. A tieto politiky si vyžadujú dobrú prípravu, dobré pochopenie a potom angažovanosť. A preto môj odkaz dnes je jednoznačný. Globálne oteplovanie je realitou správa jasne hovorí o tom, že teplota na svete už stúpla o jeden stupeň v porovnaní s pred priemyselnou revolúciou. A každé 10 ročie stúpa. To znamená, že v najbližších 50 rokoch jednoducho nedosiahneme ciele Parížskej dohody a dopad na planetu bude devastujúci a preto Európania musia byť lídrami. A preto sme my tí najambicioznejší, čo sa týka národných príspevkov. Sme jediní asi, ktorí si stanovili všetky ciele a majú ich zakomponované do legislatívy, čo je pozitívne, pretože bez ohľadu na to, aké zmeny sa udejú v národných parlamentoch, regionálnej samozprave, miestnej samozprave na európskej úrovni, plány, to smerovanie ostane bez zmien. A preto je zásadne dôležité to, aby všetci strany, si, všetky strany si zobrali tieto plány za svoje. A preto príprava plánov e, pri nej musia byť zohľadnené zásadným spôsobom názory miest, obcie, regiónov, pretože potom, keď sa bude implementovať politika, to sa nebude robiť niekde vo vzduchoprázdne, ale priamo e, v území, priamo v teréne a to je dôležité. A preto je veľmi dôležité, aby, aby starostovia, primátori, župani zohrávali zásadnú úlohu, aby si túto politiku zobrali za svoju, aby ju vysvetlovali občanom a presvedčili ich o tom, že sa musia správať inak ak máme usporiť energiu a vysvetliť im, ako e, môžu prispieť k zmenám v energetike a v doprave budúcnosti. Nie je to ľahké. Európska únia je lídrom. Ešte sme sa tam nedostali, pretože ešte nemáme schválené stratégie, ale raz sa tam dostaneme, aj to zásadné, pretože ak budeme mať stratégiu, máme ambiciozne dlhodobé ciele, tak potom pripravíme technológie budúcnosti. Projekty energetickej efektívnosti budú výkonnejšie. Energetická efektívnosť, tá najlepšia, akú môžete mať. Pretože najlepšia energia, najčistejšia energia je taká, ktorú jednoducho nespotrebujete, nepotrebujete. To je jasné <clears throat> dovážame 300 miliard e, fosílnych palív, e, mnohé dotácie, 400 tisíc Európanov umiera priskoro kvôli znečistenému ovzdušiu v dôsledku emisí. Takže výzva je obrovská. A tu máme obrovskú príležitosť, pretože musíme tomu veriť. Ak Európska únia nebude lídrom, nikto, sa ne, nikto si nezobere tento proces. A svoje Spojené štáty oznámili, že nepovedú parížský proces. Čína, ktorá hodne investuje a rozvíja uhlíkové trhy na národnej úrovni, až 2030 začnú riešiť emisie. V roku 2030 e, my znižíme emisie o 45% v porovnaní s 90. rokom. Takže vidíte, aký je tu rozdiel. Ale to všetko si bude vyžadovať investície. A to je ďalšia téma, e, že toto je obrovská zmena v hospodárskom modeli Európskej únie. Toto je energetický prechod, nezvratný. Toto je zmena v tom, ako sa zrealizuje mobilita. A tieto zmeny sa nedajú spraviť bez spolupráci regiónov, miesta obcí. To je jasné. Na druhej strane, aj keď budeme všetci v tom, ist- tom istom vlaku, podporíme to všetci, dopad nebude rovnaký na všetky územia. Sú územia, ktoré si ani nevšimnú. Jediným prínosom <clears throat> nebudú mať žiadny prínos, ale sú iné územia, ktoré sa budú musieť prispôsobiť. Prispôsobenie sa je zložité, vyžaduje si podporu, pretože je úplne jasné, že e, fosílne paliva, čierne uhlie, hnedé uhlie a ak nahradíme obnoviteľnými zdrojmi, tak tu budú veľké problémy. A takisto Európa, pre ktorú je dôležitý automobilový priemysel a ten stavia na spalovacích motoroch a chceme prejsť zo spalovacích motorov na plno elektrické vozidla alebo, alebo vodíkové články, musíme prekonvertovať regióny, rekvalifikovať a zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov. Čiže musíme sa pripraviť na tento prechod, musíme mať na to finančné e, nástroje primerané, tak aby žiaden región neostal e, bez podpory. A takisto musíme bojovať aj s energetickou chudobou. To je veľký problém. O všetkých národných plánoch sme žiadali štáty, aby riešili otázku energetickej chudoby a budeme žiadať ich v národných implementačných plánoch, aby jasne konzultovali a so všetkými a všetkých zapojili. Čiže je tu veľká úloha pre vás. Ďakujem za vaše snahy. Jasne som pochopil to, že ste povedali, že chcete byť zapojení, pretože chcete a budete realizovať tieto politiky priamo v území. A už teraz mesta a obce sú ambicioznejšie v tých cieľoch, ktoré si stanovili sami v porovnaní s národnou vládou. To je dobrá správa, ale musíme tento proces podporovať. Pán predseda, ďakujem pekne. Je mi vždy veľkým potešením prísť do výboru regionov a výsledok stanoviska, ktorý schválite na dlhodobú stratégiu, si naozaj prečítam do detajlov. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem ešte raz za veľmi dobrú spoluprácu medzi vami a nami už počas dlhých rokov. Ah, Vážení kolegovia, teraz prejdeme na schvalovanie nášho posledného stanoviska na dnes a poprosím, aby ste naozaj vystupovali krátko, pretože už teraz sme v časovom skoze a preto hneď dám slovo spravodajcovi pánovi Emilianovi. Poprosím ho, aby čo najskôr prišiel sem na pódium medzi nás.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 Pán spravodajca, máte slovo. Eh, Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí so mnou spolupracovali pri príprave stanoviska. Veľa vecí som sa od mojich spolupracovníkov naučil. Bol, eh, bol, bola to veľmi zaujímavá skúsenosť a takisto je to pre mňa cťou, že môžem zastupovať výbor regionov v tomto projekte. Poprvýkrát e, mám vlastne túto skúsenosť e, a budem sa o ňu deliť so všetkými, budem hovoriť aj u mňa doma, akým spôsobom regióny a mesta prispievajú e, k vytváraniu novej cesty. E, je to e, historická zmena. Ehm, vydávame sa novou cestou, aby sme mohli chrániť planétu. Vytvárame si dlhodobú európsku stratégiu pre čistú planétu, e, pre planétu, ktorá nebude ničiť klímu. E, klimatická kríza sa týka všetkých, bez výnimky. A vyžaduje si e, zodpovednosť od všetkých, bez výnimky. No a s týmto vedomím sme pripravovali stanovisko, ktoré bolo obohatené vašimi cennými príspevkami E, bola to veľmi zaujímavá debata, ako som už povedal, a vidno, že naozaj všetci v tomto výbore sme kompetentní, máme znalosti až prekvapujúce pre mňa. Chcel by som takisto povedať, že klimatické zmeny si vyžadujú zdravé politiky, ktoré budú vychádzať z dola, z miest, obcí a regiónov a potom to pôjde cez národné vlády až na európsku úroveň. Potrebujeme nulový klimatický dopad do roku 2050. Toto je dôležitý cieľ a regióny a mesta Európy sú pripravené zvládať túto výzvu. Vidím, že minulý týždeň Európska rada E, neprijala jednohlasne cieľ, ktorý sme si žiadali a to konštatujem s určitým zatrpknutím. Výbor NV v apríli už konštatoval, že e, väčšina pozmeňovacích návrhov zlepšili text a e, ja som väčšinu pozmeňovacích návrhov Ehm, podporil, ale ešte som predložil 6 pozmeňovacích návrhov spravodajcu, aby sa zlepšila čitateľnosť záverečného textu. Ja vysvetlím samozrejme tieto návrhy pred uh, hlasovaním. E, dva pozmeňovacie návrhy z 33 som ale nemohol prijať, pretože tieto návrhy by oslabili našu úlohu ako e, regionálneho a teritoriálneho orgánu v boji proti klimatickým zmenám. Boli to pozmeňovacie návrhy číslo 6, toto prišlo od európskych konzervatívcov. Podľa mňa tento pozmeňovací návrh nemôže byť schválený, pretože na rozdiel od predchádzajúcich stanovisk výboru, v tomto kritickom období pod, pod, potrebujeme silnejšie pozície, aby sme vedeli splniť ciele a nemôžeme oslabovať štruktúru stanoviska takýmto pozmeňovacím návrhom. No a potom e, tu bol pozmeňovací návrh číslo 28. A to prišlo tiež od skupiny európskych konzervatívcov. A tam je opäť odlišná vízia e, od tej, ktorú navrhuje stanovisko. Týka sa to témy zachytávania a ukladania uhlíka CCS, Carbon Capture and Storage. My sme presvedčení, že zachytávanie CO2 sa môže robiť cez greening napríklad, cez prírodzené prostriedky, cez udržateľnú produkciu, ale nechceme tu e, zdôrazňovať alebo nejako podporovať ukladanie CO2 v podzemí. Tieto dva pozmeňovacie návrhy teda som nebol schopný akceptovať do textu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí predseda. Navrhujem, aby sme pristúpili hneď k rozprave o pozmeňovacích návrhoch. Začneme číslom 1. Je to návrh spravodajcu, ktorý, navrhuje, e, ktorý nahradzuje jednotku a dvojku. Kto je za? Qui est contre? Kto je proti? Pozmeňujúci návrh schválený. Navrhujem, aby sme hlasovali blokovo 3, 4, 5 za, proti, schválený. Pozmeňujúci návrh 6. Kto je za? Proti, zamietnutý. 7 spravodajcu. E, tým padá 789 pôvodný pozmenujúci návrh. Kto je za, kto je proti? Schválený. A teraz pozmenujúci návrh 10 spravodajcu, ktorým nahradzuje 10, 11 a 12 pôvodné pozmenujúce návrhy. Kto je za? Proti? Schválený. Navrhujem blokové hlasovanie 13, 14. Za? Proti? schválený. 15 za, proti, schválený. A teraz 16 spravodajcu, ktorý nahrádza pôvodnú 16, 17 a 18 a ku ktorému je ešte aj ústny kompromis, ktorý vidíte na obrazovke. Za, Aha, pardon, niekto sa prihlásil o slovo. Pán Lema má slovo. We are, we are, as the ako skupina EPP my sme proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu spravodajcu a sme za pozmeňujúci návrh 16 a 17, ako to nastolila pani Hone a pán Kurz, pretože zachádza priďaleko, čo sa týka zdaňovania. Potrebujeme mať sociálne akceptovateľný daňový systém, aby sme sa vyhli napríklad tomu, čo sa udialo vo Francúzsku, žlté vesty. Musíme konať spolu s ľuďmi a pre ľudí a nie proti ním. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Kto je za pozmeňujúci návrh spravodajcu? Proti? Pozmeňujúci návrh zamietnutý. Takže poďme hlasovať individuálne. Pozmeňujúci návrh 16. Pôvodný za. Proti schválený. Pozmeňujúci návrh 17 pôvodný za. Proti. Schválený. A pozmeňujúci návrh 18 za. Proti. Elektronicky. Koniec hlasovania, pozmeňujúci návrh schválený. Dostávame sa k 19. spravodajcu, ktorý nahádzuje 19, 20, 21. Kto je za? Proti? Schválený. 22 za. Proti? Schválený. Pozmeňujúci návrh 22 za. Pardon, prepačte, pomýlil som sa. Prepačte. 23, ku ktorému je ústny kompromisný návrh. Kto je za? Proti? Hlasujme elektronicky. Koniec. Pozmeňujúci návrh schválený. 25 spravodajcu. Prepačte, trošku som sa uponáhval. Takže 24 za. Proti. Schválený. A teraz 25 spravodajcu, ktorým sa nahrádza 25 a 26 za. Proti schválený. A teraz 28 za, proti. Elektronicky overíme. Le vote est clôturé. Koniec hlasovania a pozmenujúci návrh je zamietnutý. Alors nous arrivons aux amendements. Takže pozmeňujúci návrh 29 až 33 navrhujem hlasovať e, v bloku a poviem aj, že pozmeňujúci návrh 31 bol stiahnutý. Takže kto je za? proti, schválený. A teraz záverečné hlasovanie za, proti, kto sa zdržal. Stanovisko je schválené a blahoželám spravodajcovi a ďakujem mu za odvedenú prácu. Vážení kolegovia, Navrhujem, aby sme teraz prešli na body 8 až 11 nášho programu. To vyriešime veľmi rýchlo, pretože musíme jednoducho privítať nových členov a na stoloch nájdete mená nových členov Byra. Navrhujem, aby ste ich schválili, nikto nie je proti, takže tým pádom sme to schválili. A ja môžem povedať, že najbližšie zasadnutie bude 6. 7. 8. oktobra začne tu v hemicykle s úvodným začatím 17. týždňa miesta obci a 8. a 9. bude pokračovať v budove Šarlemaň Európskej komisie. Tam budeme pokračovať v našej práci. A teraz o niekoľko okamihov prejdeme na spoločné oslavu 25. Eh, výročia eh, výboru regionov a kongresu eh, CLRAE Rady Európy. Kongresu miestnych a regionálnych samozpráv pri Rade Európy. Vážení kolegovia, na záver tejto plenárnej schôdze by som vám chcel pripomenúť, že sme sa tu dnes stretli aj preto, aby sme oslávili tú cestu, ktorou prešli dve organizácie, ktoré zastupujú miestnu regionálnu samozprávu. Teda eh, CLRAE, Európsky výbor regionu eh, a Kongres miestnych a regionálnych samozpráv. Sú tu dva základy miestnej demokracie, ktoré vznikli pred štvrť storočím 20, 25 rokov dozadu. Odvtedy sme zaznamenali mnohé úspechy. Synergie medzi prácou výboru regionov a kongresu umožnili posilniť miestnu autonómiu a regionálnu demokraciu a zlepšiť legislatívu Európskej únie Vypracovali sme kultúru spolupráce, vytvorili sme kultúru spolupráce a spoločnú víziu vždy, keď sme mali obhajovať hodnoty, ktoré sú nám drahé. Ako jedným, tak aj druhým. Vždy sme sa snažili maximálnej možnej miere vyhnúť sa prelínaniu a duplicite a vždy sme posilnili naše jasné odkazy, ktoré stoja na základnej, rovnakej koncepcii základných hodnot. Právo na demokraciu, základné ľudské práva, decentralizácia a subsidiarita. Naše dve inštitúcie sa vždy snažia nájsť najlepšiu kombináciu medzi komplementaritou a efektívnosťou, e, lepším využívaním zdrojom a so silnejším dopadom. Spolupráca medzi týmito dvoma inštitúciami je dobrým príkladom, pretože e, pomohla presadzovať, obhajovať nástroje demokracie na všetkých úrovniach vlády, štátnej správy, ako aj právny štát, cez aktivity vykonávané priamo v teréne, cez miestnu a regionálnu samozprávu, ktorá je priamým výrazom týchto základných princípov, priamým prejavom týchto základných princípov. Miestna regionálna samozpráva potrebuje posilniť svoje korene v týchto základných princípoch. To robí cez kongres a prácu monitorovania aktivít priamo v teréne s cieľom zabezpečiť hospodársky, sociálny a územný udržateľný rozvoj miest a regionov, ktoré zastupuje. Takisto to ide cez hospodársky, ekonomický a politický rámec v rámci ktorého Európsky výbor regionov zastupuje zásadnú akúsi kotvu e, princípu subsidiarity. Politika súdržnosti je plodom mechanizmu priamej účasti týchto miestnych a regionálnych orgánov a je to zároveň e, veľký a veľmi dôležitý nástroj nášho výboru. Ďalšie politiky e, sú veľmi dôležité najmä v oblasti sociálnej. Viacúrovňové riadenie je výsledkom kultúry subsidiarity a decentralizácie. A e, cez e, ňu sa dostávame k základnému právnemu rámcu, o ktorý sa opiera naša e, legitimita. Demokracia a právny štát. Výbor regiónov má ešte ďalšie cenné nástroje, ktoré sa dajú používať na ochranu štátneho právneho štátu a subsidiarity. Nedávne európske voľby e, vyslali veľmi pozitívne posolstvo v mene celej európskej demokracie. Občania sa zúčastnili vo väčšej miere na týchto voľbách ako v minulosti. Volebná účasť e, bola priemerne na celú EÚ približne 51 a v roku 2014 to bolo 43 Ale musím povedať ešte osobne, že nezabúdajme na tých 49 občanov, ktorí sa nezúčastnili tento rok. Súčasne s európskymi voľbami sa e, konali v niektorých krajinách či už celoštátne alebo regionálne a e, miestne voľby. Napríklad aj tu v Belgicku. Pre občanov to bol pozitívny prvok a e, ukázalo to súhru medzi rôznymi úrovňami správy. Nesmieme ale dôveru občanov e, považovať za samozrejmosť, nikdy za žiadnych okolností. Všetky úrovne vlády musia byť transparentné, otvorené a čo najreaktívnejšie aby e, neustále sa e, znova uchádzali o dôveru občanov, aby dokazovali, že si ju zaslúžia. A dôležité je aj aktívne občianstvo. Výbor regiónov vznikol v roku 1992, kedy začínali niektoré euroskeptické hnutia pôsobiť. E, my sme sa od začiatku snažili získať si dôveru občanov, pretože Európa to sú v prvom rade občania. Naša inštitúcia bola vždy a zdála vždy po boku volených starostov a regionálnych zástupcov. Snažíme sa o blízkosť k občanom. A vďaka tomu vytvárame zásadné politiky, ako napríklad po politiku súdržnosti, koheznosti a vďaka ním formujeme udržateľnú budúcnosť nášho územia. Orgány miestnej a regionálnej samozprávy a štátnej správy sú veľmi dôležité aj v kontexte udržateľného rozvoja. Hovorili sme o cieľoch OSN. V apríli sme hovorili o e, cieľoch udržateľného rozvoja, ktoré e, sú zapracované do migračného paktu. Teraz je na čase konať aj na úrovni regionálnych správ a samospráv a na miestnych úrovniach. Mladé balkánske demokracie sa pozerajú smerom e, západných e, štátov a aj ich e, starostovia a regionálni zástupcovia chcú sa prejavovať v európskych inštitúciách a chcú, aby ich hlas bol počuť. Je potrebné bojovať proti korupcii a je potrebné vytvárať udržateľné pracovné miesta v tomto regióne. Dobré riadenie je nevyhnutnou podmienkou zachovania slobody. Etický kódex e, všetkých regionálnych politikov je veľmi užitočným výsledkom práce Kongresu miestnych a regionálnych samozpráv. Kongres sa takisto angažuje v oblasti transparentnosti a otvoreného riadenia. Kolegyne, kolegovia, naše plenárne zasadnutie sa pomaly končí, ale o 14. hodine v sídle nášho výboru sa bude konať ešte seminár e, za prítomnosti delegácie kongresu. Všetkých vás veľmi srdečne na tento seminár pozývam. A teraz dám slovo Andre, Andresovi Knapemu, predsedovi kongresu. Je to osobnosť, ktorú veľmi dobre poznáme aj tu vo výbore regionov. Drahý Andres, dávam ti slovo, nech sa páči. So much, for, for, for nice Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že ste ma takto pekne privítali. Som veľmi rád, že je tu toľkoto členov výboru regionov aj um, členov z Rady Európy. Ďakujem všetkým za to, že ste prišli oslaviť toto výročie. Som veľmi rád, že to môžeme urobiť spoločne. Taká osobná poznámka. Ja ako predseda kongresu a člen predsedníctva a e, výboru regiónov som veľmi hrdý na to, že vidím dnes obe inštitúcie, e, ako zasadajú spoločne a oslavujú. Nie je to náhoda, že výbor regiónov a kongres miestnych a regionálnych samozpráv toto výročie oslavujú spoločne. Dôvodom je, že naše inštitúcie sa navzájom doplňajú. Je tu komplementárnosť a takisto intenzívne spolupracujeme. Obe inštitúcie oslavujú e, rovnaký vek, 25 rokov. A to takisto nie je náhoda e, v dobe, kedy sme vznikli, sa rodilo aj povedomie o dôležitosti miestnych orgánov v Európe. Pôvodne existovala európska spolupráca iba na medziná, medzivládnej úrovni, ale veľmi rýchlo vyvstala potreba zapájať do procesu európskej spolupráce aj miestny rozmer, e, lokálnu úroveň a stalo sa to súčasť integrácie takisto. V parlamentnom zhromaždení Rady Európy eh, sa vtedy politici zaviazali k lokálnej spolupráci. Už v roku 1953 existoval osobitný výbor pre obecné a regionálne záležitosti a potom 1. januára 1957 sa konalo prvé zasadnutie konferencie miestných orgánov. E, predsedom bol e, francúzsky premiér a takisto sa to konalo pod e, vedením francúzského predsedu Národného zhromaždenia. A potom vo Viedni neskôr bol e, založený konzultatívny orgán, ktorý mal e, zastupovať regionálne a miestne orgány v Európe. Medzi rokmi 1957 a 1994 uplynulo veľa času kým bola rezolúcia schválená a v tom období vlastne bolo treba vytvoriť povedomie o dôležitosti týchto orgánov. Vďaka tlaku regionálnych organizácií v EÚ zriadila Maastrichtská zmluva Európsky výbor regiónov. Členské štáty potom e, boli už zastupované aj na e, Rade ministrov ministrami regionálnej správy. Rada Európy takisto v súčasnosti oslavuje 70. E, výročie založenia. O 70 ročí neskôr dnes je úloha miestných a regionálnych orgánov dôležitejšia ako kedykoľvek predtým Dôležitosť miestnej demokracie v našich štátoch e, je nespochybniteľná, pretože vďaka tomu každý občan je zapájaný e, do demokratického procesu, môže zdieľať hodnoty, ktoré ho reprezentujú. Pán predseda, táto práca, ktorá začala pred niekoľkými desaťročiami začala prinášať výsledky. Ehm, výsledky sú priamo v našich rukách. Sme schopní ich preukázať. My, kongres, aj vy, výbor regionov. Máme Európsku chartu miestnej regionálnej správy a samozprávy, ktorá bola ratifikovaná všetkými členmi Rady Európy. A v preambule je definovaná miestna demokracia ako základ akéhokoľvek demokratického režimu. Ale ešte stále nás čaká dlhá cesta, kým si ľudia plne uvedomujú, ako kľúčovú úlohu zohrávajú miestni volení zástupcovia v demokracii. Musíme monitorovať stav miestnej demokracie a kongres často konštatuje, že centrálne orgány sa e, často snažia získať späť nejaké právomoci, nekonzultujú miestne orgány, snažia sa o opätovnú recentralizáciu, nedávajú miestnym orgánom zdroje, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh. A preto musíme pokračovať v tomto boji ale musíme bojovať za obce, regióny a za tých, ktorí ich zastupujú. A práve tento boj nás združuje a zlučuje. Naše výzvy a problémy sú spoločné. Bojujeme pod tou istou vlajkou, i keď naše operačné kapacity nie sú vždy rovnaké. Vy máte prostriedky a nástroje Európskej únie a Rada Európy má samozrejme obmedzenejšie možnosti a skromnejšie prostriedky. V našom kongrese sa snažíme budovať miestnú demokraciu z dola nahor. Um, robíme misie priamo v teréne, ale môžeme len uh, radiť členským štátom EÚ. Máme odlišné úlohy. Každá z našich dvoch inštitúcií má svoj vlastný perimeter a vlastné zdroje, s ktorými pracuje, ale za rovnakým účelom. To, čo vlády nazývajú subsidiarita, to ja e, radšej nazývam spoločná alebo zdieľaná demokracia. Ústredné vlády a nižšie úrovne si musia deliť právomoci v dennodennej práci. A toto je predpoklad demokratickej budúcnosti Európy. Vieme, že dnes koheziu nášho kontinentu ohrozujú rôzne faktory. Vy viete, aké sú tieto hrozby. Sú to najväčšie výzvy, ktorým Európa čelí od konca druhej svetovej vojny, od e, kedy začala multilaterálna spolupráca. V roku 2018 sme videli výsledky eurobarometra. Iba 36 až 38 občanov ešte stále dôveruje národným vládam a parlamentom. Ale viac ako 50 občanov dôveruje miestnym orgánom a samozpráve. A to je práve z dôvodu, že žijeme v dobe neistoty. Ľudia prestávajú dôverovať verejným inštitúciám, ale miestne a regionálne orgány sú stále takou solidnou kotvou, ktorej spoločnosť e, dôveruje. My sme presvedčení, že tieto problémy sa už nedajú riešiť iba na jednej úrovni. Je tu potreba konzultácií, je potrebné združiť svoj, e, našu prácu a navzájom sa doplňať. Demokracia musí byť zdieľanou demokraciou, musí sa rozložiť na rôzne úrovne vlády a musíme uznať a uznávať e, miestne a regionálne orgány ako skutočný pilier demokratického systému. Vážení starostovia, regionálni zástupcovia a zástupkyne, vy ste e, zástupcovia verejných orgánov, ktoré sú, ktorí sú najbližšie k občanom. Ústredným vládam o, neustále hovorím, aby využili túto blízkosť, aby z toho urobila, urobili kapitál. E, táto dôvera miestne orgány je dôležitá. A preto e, posilňujeme vďaka tejto sieti demokraciu. Naše dve inštitúcie sú kvalifikované na to, aby robili túto dlhodobú a dôležitú prácu, ktorú robia už 25 rokov. Toto výročie je príležitosťou, aby sme si pripomenuli, že my, tak ako aj ústredné vlády, sme zodpovední za demokratický projekt, za vytvorenie otvorenej Európy, ktorá počúva svojich občanov. Ďakujem za eh, to, že ste umožnili dnes túto spoločnú oslavu. Ďakujem kolegom v oboch inštitúciách. Merci beaucoup pour ce message et je voudrais aussi profiter. Ďakujem pekne. Takisto využijeme túto prítomnosť Andreasa Frica medzi nami, generál tajomníka, ktorý spolu s našim generálnym tajomníkom Jiži Burianekom e, založili základy tejto spolupráce, tohto mosta medzi Radou Európy a Európskou úniou vzťahy, ktoré majú dlhú históriu a ktoré snáď budú ešte čeliť mnohým výzvam v budúcnosti. A teraz sa dostávame k vystúpeniam členov kongresu a nášho výboru. A trošku to tak zmiešame, to poradie, tak aby to bolo vyvážené. Tak ako v Európe všetko je vždy dobre vyvážené. Mm, neviem teda, či rodovo to vyvážime tiež, ale to asi nám prejde tiež dobre. Takže prvé vystúpenie, prvé slovo dostáva Eleni Lukajdu, ktorej týmto udelujem slovo. Drahý Anders, drahý Karl Heinz, ďakujem za slovo. Pre mňa je to veľká čest, je to privilegium, že sa môžem vyjadriť v mene všetkých členov EPP vo výbore regiónov Európskej únie. Nielen preto, že ty, Anders, si dlhoročným priateľom, ale aj preto, že si e, svedomitým členom skupiny EPP už viac ako 20 rokov. Výbor regionov aj kongres pracujú v záujme ľudí a pre ľudí a snažia sa posilniť e, spoločnú základnú myšlienku demokratickej, férovej a prosperujúcej Európy, ktorá začína v našich e, obciach, mestách a regiónoch. Je to teda povinnosť nás všetkých, aby sme počúvali ľudí, aby sme Eh, ich počúvali priamo v regiónoch a potom sprostredkovali ich odkaz v európskej debate. Spoločne môžeme vytvoriť Európu, ktorá bude chrániť svojich ľudí a ktorá eh, ich urobi šťastnejšími. Dnešné výročie, ktoré oslavujeme, je veľkou príležitosťou pre nás, aby sme sa teraz zamysleli nad budúcnosťou Európy. Uzavriem to tým, že tento rok je nie iba 25. výročím našich dvoch inštitúcií, ale e, prežívame aj rok rozhodujúcich rozhodnutí, ktoré budú definovať budúcnosť Európy, našu budúcnosť. EPP bude zjednotená a bude sa snažiť posilniť Európsku úniu, aby prežila tieto turbulentné časy a aby sa vydala smerom k budúcnosti, ktorá bude vyhovovať očakávaniam občanov. Ďakujem pekne. A teraz dostane e, slovo náš kolega z kongresu, pán Würinger. Je to náš kolega, hovorím náš, lebo ja som tiež členom kongresu. Verehrte Herren páni predsedovia, kolegyne, kolegovia. Blahoželám k tomuto spoločnému jubileu. Ďakujem veľmi pekne predsedom za e, iniciatívu zorganizovať a spoločne oslaviť toto výročie. E, v týchto rokoch sme veľa dosiahli spojenými silami, ale ešte stále ostáva veľa víziev. Populizmus, konštatujeme e, nové tendencie centralizovať e, správu, pritom my si želáme decentralizáciu, ale často to ide opačným smerom, či už je to politicky motivovaná e, centralizácia alebo kvôli finančnej kríze. Agenda je teda naozaj nabitá a my ako regionálna úroveň a obecná úroveň, my sme blízko občanom. Občania E, nám dôverujú, dôverujú volebným, voleným miestnym zástupcom. A to je e, veľká výhoda demokracie v okamihu, keď sa stráca dôvera v centralizované inštitúcie. Musíme pracovať na mnohých témach. Digitalizácia, ako viesť dialog e, s občanmi v dobe sociálnych médií a digitalizácie. A ďalšie témy. Občania musia byť zapojení na všetkých úrovniach. Musí to byť naozaj živé zapojenie do demokratického procesu a e, ako ste aj hovorili, e, boj proti klimatickým zmenám. Toto musíme vytvárať spoločne na všetkých úrovniach. E, my ako Európska ľudová strana by sme sa tešili, keby spolupráca medzi kongresom a výborom regiónov pokračovala. Ešte raz e, všetko najlepšie k týmto narodeninám. Teraz si vysúkame rukávy a budeme pokračovať v práci. Ďakujem. Birgit Mone, nech sa páči. Ďakujem. Vážené pánovi predsedovia, kolegovia a kolegyne, aby som sa chcela pripojiť k tým blahoprianiach. 25 rokov výboru regiónov a kongresu miestnych a regionálnych orgánov. Toto sú roky úspešnej spolupráce v oblasti integrácie úspešnej Európskej únie. No a jednotnosť Európy, k tej rozhodne prispievame. na no môj región, e, Južné e, Sasko, aktívne spolupracuje s svetovými inštitúciami. No a vítame že sa naša spolupráca bude ďalej rozvíjať, aby sa posilnila miestná a regionálna demokracia v Európe. No a toto dnešné jumilom by sme mali ale využiť aj tak, aby sme sa pozreli nadchádzajúcich 25 rokov. No, štyri aspekty sú pre mňa e, podstatné. Poprvé, úspešná politika súdržnosti ako základ pre e, naďalej e, sa zrastajúcu úspešnú Európsku úniu. Po druhé, ambiciozná ochrana klímy, udržateľná klimatická politika, vychádzajúca z Európskej únie, a ktorú podporovali aj mesta a regióny. Po tretie, posilnený sociálny pilier Európskej únie, ktorý podporuje a spolu vytvára aj výbor regiónov. Toto je predpoklad pre súdržnosť našej, našej spoločnosti a je to dobrý základ pre úspešnú demokratickú spoločnosť. Po štvrté, výbor regiónov ktorý je ešte pevnejšie zakotvený do politického e, cyklu a procesu rozhodovania Dámy a páni, výbor regiónov prináša mesta a regióny do Európy a Európu prináša k nám domov a preto vítam iniciatívu výboru regiónov pre e, viacúrovňové riadne správanie v Európskej únii. No a taktiež podporujem plán urobiť s dialogov s občanmi permanentnú štruktúru. Myslím si, že toto podporí regionálnu a miestnu demokraciu a prepojenie občanov Európskej únie a tým pádom urobí z Európskej únie výhodu pre občanov. Ďakujem. Merci beaucoup, la parole Ďakujem. Piedro Fasino dostane teraz slovo. Grazie, Ďakujem, pán predseda. E, zdravím pána predseda Lamberca, pána Knapa, ďakujem za túto iniciatívu a zdravím v mene socialistov e, všetkých zástupcov oboch inštitúcií, ktorí sú tu. Ak sa občan chce obrátiť na inštitúciu kvôli nejakej požiadavke. Ide vždy v prvom rade za starostom alebo za predstaviteľom miestnej samozprávy. To je prvá línia vo vzťahu medzi e, občanom a inštitúciami. E, kto chce žiť e, v meste, kde sa dýcha čistý vzduch a kde je zdravé životné prostredie, tak sa, tak sa obracia na toho, kto riadi mesto alebo obec kto má nejakú ekonomickú aktivitu a potrebuje podporu e, v podnikaní, tak sa obracia na lokálne orgány. Mobilita je ešte stále, je stále väčšia a väčšia výzva v našej dnešnej rýchlej spoločnosti a kto požaduje e, primeranú infraštruktúru, tak sa opäť obracia na miestnú samozprávu. Či už ide o život rodín alebo občanov, každá téma sa rieši cez miestne orgány. Potom taká veľká téma ako migrácia a integrácia migrantov, toto všetko sa robí na lokálnej úrovni. A potom ďalšia téma, keď nejaká osoba mala pocit, že jej bezpečnosť je ohrozovaná na uliciach mesta, tak v minulosti sa obracala na políciu, ale dnes sa títo ľudia obracajú takisto na na starostu a na miestnú samozprávu a žiada väčšiu bezpečnosť. E, miestne samozprávy musia vyhovieť náročným očakávaniam občanov, občanov a lokálna demokracia to je pilier, pilier e, demokracie, vzťahu medzi občanom a demokratickými inštitúciami. Eh, dnes občania sú takmer nepriateľskí eh, k verejným inštitúciám, ale miestne orgány môžu byť mostom, mostom pri obnovovaní dôvery. Musíme sa byť za to, aby miestna demokracia bola silná. Keď je miestna demokracia silná, celá demokracia je silná. A preto pracujem aj vo výbore regiónov a preto je dobre, že oslabujeme, oslavujeme toto 25. výročie e, aktivity našich dvoch inštitúcií. Ďakujem. Anthony Buchanan má slovo. Thank you. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem obom organizáciám. Ja som Tony Buchanan a vediem miestnú uh, e, radu v Škótsku a ja som jeden z mála členov, ktorí tvrdia, že e, výbor regiónov aj kongres, lebo som jediný, ktorý som členom obetito organizácie, alebo rozhodne v Škótsku. Videl som e, podobnosti, ale aj rozdiely medzi týmito dvomi organizáciami pri mojej práci. No a ja a aj ostatní škótsky kolegovia sme boli spravodajcami v obetito inštitúciám a napríklad e, kolega McGregor bol pred, pred pár e, mesiacmi e, spravodajcom pre tému demokracie v Európe. No a nedávno sme mali na kongrese správu ohľadom stave fiskálnej autonómie kongresu. No a ja sám som bol spravodajcom aj tuto na výbore regionov v témach týkajúcich sa rybolovu aj polnohospodárstva a taktiež e, na kongrese ohľadom otvorného riadenia, transparentnosti a menšín. No a z tejto perspektívy si myslím, že pokiaľ príde Brexit, my máme veľkosť e, nezávislého národa a sme ochotní naďalej pracovať v rámci kongresu a chceme, aby kontaktná skupina pre Spojené kráľovstvo na výbore regiónov, ktorá bude vytvorená po Brexite, nadalej pomáhala miestnym spoločenstvám, aby sme pracovali s našimi partnermi aj v EÚ, aj na výbore regiónov. Ďakujem. Slovo má pán Kolc. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem obom pánom predsedom. Kolegyne, kolegovia, demokracia v Európe je chorá, aj na celom svete. Populisti, eh, extrémna pravica, extrémna ľavica majú úspech a to je symptómom tejto choroby. A eh, príčiny sú viaceré. A nemáme teraz čas to analyzovať, ale som presvedčený o jednej veci Občania e, sa musia znova natknúť pre politiku a to pôjde len na lokálnej úrovni. Demokracia, sloboda, ktorá nás sprevádza, to je výdobytok. Musíme ho neustále chrániť, musíme sa mobilizovať. Demokracia neprichádza z hora, ale skôr z dola, až potom z hora. A preto moc musí byť blízko občanov a preto o, vo, obec je tak dôležitá a musíme e, chrániť obecnú úroveň. Naše organizácie sú, sa navzájom doplňajú a dnes oslavujeme ich 25. narodeniny. Mandát e, orgánov miestnej správy a samozprávy je ten najkrajší v politike, pretože tu ide o službu, o priamy kontakt so spoluobčanmi, o možnosť ovplyvňovať vývoj e, regiónu a obce na lokálnej úrovni je demokracia najživšia a tam je občan najlepšie zapojený do rozhodovania, ktoré sa ho týka. Musíme našim vládám pripomenúť a pripomínať neustále, že často ich vábia um, súdičky centralizmu, ale mali by odolať tomuto volaniu. A všetci e, my, ktorí sme tu, by sme mali hájiť e, miestne orgány. Ale nestačí ich iba hájiť. Musíme naozaj e, bojovať zo všetkých síl, aby tá autonomia ostala zachovaná, pretože niektoré členské štáty v EÚ teraz majú e, tendenciu recentralizovať e, správu, verejnú správu. Takže musíme ostať pozorní, sledovať to neustále. Ďakujem. A... Ďakujem pekne. David Simons. Ďakujem, pán predseda. Mnohí z nás sme členmi oboch inštitúcií a tým v podstate vyjadrujeme náš záujem o túto tematiku. No a v mene skupiny ECR by som rád povedal, že pozitívne vnímame toto jubileum a určite uznávame dôležitosť eh, pilierov demokracie a právneho štátu pre civilizáciu No a Výbor regiónov stelesňuje mnohé hodnoty demokracie a Kongres a Rada Európy, ktorej súčasťou sa stupujú dôležitosť právneho štátu. Ja by som chcel hovoriť o prínose, ktorý máme zo vzdelania overených praktík medzi týmito dvomi inštitúciami, pretože tu majú volení úradníci a členovia e, príležitosť sa pozrieť na výzvy, ktorým čelíme. Skutočne táto spolupráca je veľmi hodnotná, no jeden z najdôležitejších prvkov v spolupráci v rámci EÚ a európskych národov. Na záver by som chcel povedať dve veľmi dôležité veci. Poprvé, dôležitosť súčasn- na súčasnej politickej scéne toho, že budeme nabádať k rešpektovaniu pravdy a riadneho právneho postupu v našej politike. Toto je pod veľkým tlakom, aspoň v Spojenom kráľovstve, to vidíme, takže je naďalej na tomto pracovať. Ehm, treba na tomto pracovať. No a samozrejme sú tu rozdiely medzi nami, ale je treba ich prekonať a je treba byť v kontakte s ľuďmi, tak aby voliči videli, že bežní politici sa skutočne starajú o ich ehm, kvalitu života, o ich, že berú vážne ich obavy. Taktiež chcem povedať, že skutočne máme veľký zmysel pre priority. Viem, že kolegovia mnohí tuto v miestnosti si robia starosti, že naša spolupráca predovšetkým vo východnej Európe, že je podkopaná súčasnými finančnými problémami. A ja si myslím, že je treba nadalej odvádzať takúto cennú prácu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 My zastupujeme rôzne krajiny, rôzne organizácie, ale zároveň sme jedným hlasom miestnej regionálnej samozprávy v Rade Európy. A e, náš hlas zaznieva v, stena, v stenách Európskej únie, bude Európskej únie aj za hranicami. Nemôžu nezhadáte podiju týždňa v Paríži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 tento víkend v pase je jednoznačne ustúpenie od základných princípov Rady Európy v dôsledku neprecedentných tlakov a finančného vydierania Ruskej federácie. Це dobrá perspektíva pre Ukrajinu.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 Musíme byť zjednotení a musíme chrániť demokraciu, slobodu a princípy Európskej charty miestnej samozprávy. Dôvera v naše inštitúcie by nemala byť spochybňovaná za žiadnych okolností. Ďakujem. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Slovo dostáva pani Mirajeva Borel. Thank you. Ďakujem pekne. Aby som chcela poblahoželať výboru regiónov a kongresu miestnych a regionálnych samozpráv Rady Európy za, e, k ich výročiu. Za tých 25 rokov obe inštitúcie sa stali základným nástrojom pre obhajobu a, a skvalitnenie miestnej regionálnej demokracie v Európe. Naša vláda bude vždy obhajovať úlohu miestnej regionálnej samozprávy a budovať približovať Európsku úniu ľuďom. Katalánsko je za federálnu Európu, pretože my sme presvedčení o tom, že toto je jediná cesta, ako skvalitniť život ľudí. Federá, e, federatívny systém znamená, že odstúpime od silných národných štátov a posilníme miestnu regionálnu samozprávu. Naozaj sa angažujeme a podporujeme princípy a hodnoty Európskej únie a budeme naďalej spolupracovať s výborom regionom a s kongresom miestnej regionálnej samozprávy na posilnenie spoločného projektu a na zachovanie rôznorodosti a demokratických koreňov na celom území Európy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Peter Floriančič. Vážení predsedovia, kolegovia a kolegyne, dnes je dobrý deň, dnes tu slavíme jubileum a je to jubileum pravej Európy, pretože pravá Európa sa nachádza v regiónoch, priamo na mieste, v teréne, na miestnej úrovni. A pravá Európa je Európa ľudských práv na toto prepojenie e, bratských organizácií, kongresu a výboru regiónov je také spojenie, ktoré podporuje právny štát a ľudské práva. Myslím si na to, že môže byť hrdý a za posledných 25 rokov sme takto úspešne aj pracovali a ja som si istý, že aj ďalších 25 rokov budeme. Viedeň, moje rodné mesto, je mestom ľudských práv. No a preto je aj pre nás, sú pre nás dôležité tieto dve organizácie pre budúcnosť, pretože týmto posilňujeme ľudské práva a ľudia na to môžu byť pyšní. Merci beaucoup. Ďakujem pekne a slovo teraz dostáva pán kolega Kalabik. Ďakujem obom predsedom. No a predovšetkým chcem poďakovať vám za odvedenú prácu, pretože je tu stále významnejšia úloha výboru regiónov, čo sa týka prestíže, vplyvu a nášho príspevku k viditeľnosti a dôležitosti regiónov tak, aby e, boli dobre vnímané rozhodnutia na úrovni EÚ. No a ja chcem povedať, že regióny a obce to sú inštitúcie, ktorým občania najviac veria. A preto je správny postup taký, že všetky inštitúcie v EÚ čoraz viac načúvajú výberu regiónov. No a taktiež my vyjadrujeme blízkosť európskeho projektu občanom. No a tento dialog s občanom alebo dialogy s občanmi musia byť e, permanentné, musia stále prebiehať. Máme spoločné hodnoty, právny štát, demokracia, subsidiarita, dôležitosť regiónov je skutočne veľká, pretože často my tu vo výbor regiónov uplatňujeme priamo, alebo pre, priamo v regiónoch, pre všetkým v sociálnej oblasti uplatňujeme rozhodnutia Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem pekne ako posledný rečník Mike Antony. Vážení pani predsedovia, 70. a 25. výročie sú naozaj veľkým podujatím v Európe po druhej svetovej vojne a prínos týchto inštitúcií k mieru a demokratizácii Európy eh, je nepopierateľný. Za posledné roky som mal veľkú česť eh, angažovať sa na práci a podporovať Ukrajinu pri demokratizácii, podobne ako iní kolega o výbore regionov. Sme tam boli na Majdáne, keď začala vaša revolúcia a potom sme sa naozaj angažovali. Angažovali s Ukrajinou cez mesta a miestnú samozprávu, e, ktoré sme sa spájali a vytvárali dvojčky s ukrajinskou miestnou samozprávou. V toto chceme pokračovať pretože to malo veľký prínos. Bola aj špeciálna jednotka výboru regiónov, ktorá vidí pokrok. Ale chcem zareagovať na to, čo povedal, čo tu zaznelo predtým nedávne rozhodnutie parlamentnej asociácie Rady Európy, opäť prijať Ruskú federáciu delegáta, vrátanie delegáta z okupovaného Krymu v čase, keď ešte stále Eh, oplakávame zo stran, obete zostrelného lietadla eh, a podrývanie demokracie cez rôzne aktivity eh, Ruskej federácie. To samo o sebe podrýva morálny štatút Rady Európy a podrýva to dobrú prácu, ktorú robíme. A myslím si, že veľkou hambou práve pri z tohto výročia si uvedomiť, že dochádza k týmto aktivitám a e, mnohé názory ktoré vyjadrujem, sú názory v regiónoch. Chceme naďalej stať po boku a spolupracovať s ľuďmi na Ukrajine, pomáhať im pri prechode a pri demokratizácii. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým rečníkom a požiadam teraz Andersa Knapeho, aby kratučko zareagoval a uzavrel túto diskusiu. Anders, máš slovo. You, Ďakujem pekne. Pán predseda, mnohé z tých vetí, ktoré tu zazneli počas tejto diskusie, znamenajú veľkú angažovanosť a podporu charty samozprávy všetkých 47 e, členov Rady Európy sa pod ne podpísalo. To znamená, že všetky členské štáty Európskej únie ratifikovali túto chartu. A táto charta je jednoznačná tam, kde hovorí o potrebe uh, sformalizovaného procesu konzultácie medzi ústrednou vládou a miestnou regionálnou samozprávou v otázkach, ktorých sa, to, ktorých sa ich týka. Nejde iba otázky, ktorých sa týkajú miestnej regionálnej samozprávy hospodársky, sú to otázky, ktorých sa ich týkajú ohľadom možnosti e, plniť svoju úlohu a e, slúžiť občanom. A to je otázka a vec, ktorú vníma v našej monitorovacej aktivite, pretože to stále viac ide tým zlým smerom. Národné vlády, štátne správy stále častejšie príjmajú rozhodovania, aj tak napriek tomu, že si uvedomujú, že porušujú to, čo podpísali v zmluve o miestnej regionálnej demokracii a myslím si, že toto je obrovsky dôležité, aby aj výbor regionov, keď diskutuje o vzťahoch e, s ústrednými vládami, aby upozorňoval na e, túto chartu, aby bola predmetom diskusie. Ja viem, že vo výbore regionov to funguje, ale toto je jedna oblasť, kde by sme mali spoločne a jednotne spolupracovať a riešiť situáciu a zabezpečiť to, aby členské štáty dodržiavali chartu, ktorú podpísali. Ale Takisto to tu zaznelo, je množstvo ďalších spoločných záujmov, ktoré máme. Demografická situácia v Európe, aktuálna situácia, imigračná situácia. A keď sa pozrieme na demografickú situáciu, vidíme, že Európa stále viac starne Samozrejme, to je veľmi pozitívne, že žijeme dlhšie, že máme zdraví, že sme bohatší, ale zároveň to znamená aj tlak na miestnu regionálnu samozprávu, ktorá veľmi často zodpovedná za poskytovanie služieb v týchto oblastiach. Ďalšia téma je veľmi dôležitá ako pre výbor regionov, tak aj pre kongres. Hovorím o rastúcom probléme korupcie a čo to znamená? je to jed našej spoločnosti a vyvoláva nedôveru občanov vo volených predstaviteľov na všetkých úrovniach. Keď hovoríme o korupcii, musíme zintenzívniť boj proti korupcii v oboch organizáciách. Takisto by som chcel spomenúť situáciu, čo sa týka hrozieb volených predstaviteľov. Hrozby volených predst- e, e, na volebných predstaviteľov v celej Európe. Nejde tu iba o hrozby občanov voči politickým lídrom. Sú tu aj hrozby páchateľov trestnej činnosti, rôzne kriminálne gangy. Sú tu hrozby od iných politikov a je jednoducho neakceptovateľné, aby ľudia nechceli sa uchádzať o politické pozície, pretože hrozba je veľká, pracovné podmienky sú zlé. To je takisto oblasť, v ktorej musíme prehlbiť spoluprácu a diskusie medzi našimi inštitúciami. Zároveň si myslím, že rodová otázka je otázkou, o ktorej by sme mohli spolu rokovať, pretože sú jasné pravidlá na Rade Európy o nedostatočne zastúpenom pohlaví. Chceme mať naozaj veľmi vyvážené zastúpenie oboch pohlaví, oboch rodov a počas rokov zaznamenávame, že to posilní organizáciu a skvalitňuje prácu organizácie. Dôsled, je to dôsledok tých pravidiel, ktoré máme ohľadom našich členov a ich postavenia. Na záver by som chcel povedať, že z pohľadu kongresu sme otvorení a netrpezlivo očakávame ďalších 25 rokov, aby sme prehobili spoluprácu medzi dvoma inštitúciami a vidíme určité synergie a vidíme aj komplementaritu vzájomnú. Pán predseda, môžem vás uistiť, že z pohľadu Rady Európy my sme pripravení pokračovať, dotiahnuť do konca. E, na záver musím povedať, že na kongrese sa nám nepáči situácia v Rade Európy ohľadom otázky zastúpenia a rozhodnutia, ktoré bolo prijaté. Ja si myslím, a mnohí kolegovia si takisto, moji kolegovia si takisto myslia, že sa tým podrýva autorita inštitúcie, ktorá má tri hlavné ciele demokraciu, právny štát a môžem vás uistiť, že budeme v kongrese pokračovať s priateľmi, budem v ďalších diskusiách e, e, s priateľmi zo samozprávy ako v Rusku, tak na Ukrajine a v iných štátoch, aby Jednoducho, e, tá situácia, v akej sa nachádzame teraz, je nepriateľná. Ďakujem pekne za tieto závery, ktoré naznačujú e, cestu ďalšej spolupráce. Budeme pokračovať v našich spoločných úvahách pri príležitosti tohto výročia. E, v čoskoro o 15. v budove výboru regionov v miestnosti 52 budeme mať možnosť diskutovať na tému decentralizácie v Európe. Ale ešte predtým myslím si, že by sme sa mali trošku posilniť a preto vás pozývam, aby ste sa čo najskôr premiestnili do Atria E, kde je walking dinner, kde sa môžeme porozprávať a najesť. A ako už je zvykom, budeme mať viac času sa porozprávať, e, pretože čím viac budeme rozprávať, tým menej toho zjeme. Ďakujem pekne, ďakujem aj za to, že ste vydržali až do konca tohto zasadnutia. Dúfam, že sa počet, vo veľkom počte stretneme v blízkej budúcnosti popoludní a ak nie, tak či onak vám želám krásnu dovolenku a dúfam, že že po lete ako Európsky výbor regiónov na oktobrovej a decembrovej plenárke budeme posilnení po letnej dovolenke a do, budeme mať dosť cieľ na ten záverečný e, šprint. Takže prajem vám ešte raz spokojné a príjemné leto. Ďakujem.